Morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno, dámy a páni. Začneme. No. Dobre, takže prejdeme rovno k bodu číslo 6. Je to k novej energetickej stratégii pre Európu na roky 2011 až 2020. A naša kolegyňa pani Bobinská je toto zodpovedná a ja jej okamžite dajem aj slovo. Budeme krátko na túto tému diskutovať a o 10.00 začne hlasovanie. Takže pani Bobinská, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som eh, chcel podnetiť eh, v dnešnej diskusii čo najviac čo najviac pripomienok a preto sa vyjadrím stručne. Správa, ktorú pripravujeme, má len konzultačné účely a Európska komisia ju použije na prípravu alebo pri prípravách svojej energetickej stratégie pre Európu na roky 2011 až 2020. V súčasnosti prebiehajú konzultácie eh, so sociálnymi partnermi a inými organizáciami. No a naša správa je súčasťou týchto konzultácií. No a preto je pre Európsky parlament dôležité špecifikovať e, základné ciele a ciele európskej energetickej politiky na ďalšie roky. No a ja som sa preto v správe sústredila na to, čo je pre nás najdôležitejšie. No a keďže sú to mnohé otázky, tak sme si museli vybrať z týchto dôležitých vecí tie priority tak aby to nebol e, nejaký vianočný stromček alebo taká e, zmeska všetkých e, možných návrhov. Čiže nesmieme zabudnúť na to, čo je najdôležitejšie. Veľmi náročné pri našej práci je, a to poviem jasne, je ten program a časový harmonogram. Správa musí byť do 14. júla odoslaná na preklad. Hlasovať vo výbore sa bude v septembri a na plenárnom zasadnutí potom v októbri v Štrásburgu. Máme veľmi málo času dohodnúť sa na záverečnosť znení, tak ako ostatné výbory. Jediný spôsob, ako to urobiť účinne a rýchlo, je, aby vaše pripomienky a pozmeňujúce návrhy som obdržala písomne čo najskôr. Chcela by som požiadať hlavne tieňových spravodajcov, aby ich pripomienky zaslali skutočne bezodkladne. My musíme sa dohodnúť na kompromise, vypracovať dobrú správu. To by nemalo byť náročné, pretože a tá správa opakuje viaceré body súčasnej energetickej stratégie pre Európu. A sú to body, ktoré sú dôležité, o ktorých sme hovorili. No a hlavnou myšlienkou a správy sú európske ciele energetickej politiky a to je zadržiť, zaručiť bezpečné dodávky energie a prístup k energiám a to tak súkromných ako aj právnických osôb. Rovnako úspora energie a podpora inovácií zameraných na obmedzenie emisí CO2. Eh, Čo zdôrazňujeme, že komisia vo svojej správe chce zaistiť, že všetky súčasné, eh, súčasné predpisy a pravidla musia byť dodržiavané. Poprvýkrát sa v tejto stratégii pri implementácii súčasných pravidel eh, sú aj postihy za nedostatok implementácií alebo nedostatočnú implementáciu. Hovorí sa, aké generálne riaditeľstvá sú do toho eh, zapojené, ktoré sú zapojené do eh, nejakých priestupkových konaní my v prvom rade, alebo v tej správe sa hovorí, že treba dosiahnuť to, na čom sme sa už dohodli. Po druhé, dátum implementácie 3. energetického balíčka je 3. marca roku 2011, čiže v budúcom roku. Myslím, že už teraz je tento dátum tak blízko, že môžeme eh, očakávať, eh, že komisia predloží isté dokumenty o porušovaní dohod a zmluv. A nie len členské štáty musia dodržiavať medzinárodné normy, ale aj medzinárodné veľké podniky budú musieť dodržiavať tak medzinárodné ako aj domáce dojednania. A európska úloha, Európska únia tomu bude zohrávať dôležitú úlohu. Ďalej, Hovorila som možno o cieľoch, ktoré sú v tejto stratégii a tieto ciele už veľmi dobre poznáme. No a zdôrazňuje sa tu, že by sme sa mali e, zamýšľať a hodnotiť rôzne, rôzne veci. Ja už som hovorila o implementácii, no a teraz by som rada niečo povedala k infraštruktúre. E, my hovoríme o cieľoch 2020 ale implementácia bude nereálna, ak nebudeme mať infraštruktúru. A správa jasne hovorí, že musíme vyvinúť maximálne úsilie, aby celá Európa bola pokrytá inteligentnými sieťami. Rovnako in mm, rovnež kraje a musí sem patriť aj krajiny mimo EÚ. No, samozrejme, dôležitá otázka, dôležitá otázka je, odkiaľ na to vziať peniaze. Potrebujeme miliardy eur. No a potrebujeme e, vytvárať trhové mechanizmy a môžeme hovoriť o tom, či pomocou nich e, získame dostatok zdrojov na pokrytie všetkých nákladov. V správe sa tiež zdôrazňuje, aký je potenciál úspor energie. rovnako je veľmi dôležité, a to správa jasne hovorí, aká je externá dimenzia energetickej politiky. Európska únia v súčasnosti pripravuje svoju politiku v tomto aspekte a ja by som bola veľmi rada, ak my sme my spolu s kolegami z výboru AFET urobili e, vypracovali dokumenty, aký by mal byť ten ex- externý aspekt. No a ako e, e, rozvíjať vzájomné prepojenia. Ako urýchliť proces ja myslím, že e, v správe to nie je dostatočne špecificky uvedené. E, potrebujeme ešte určité podnety, myšlienky, nápady, ako to zlepšiť. Nože, a záverom správa zdôrazňuje výskum a plán sa vníma ako ďalší kľúčový prvok akčného plánu na redukciu emisí CO2. A ja si myslím, že by sme mali pokračovať v tom stanovenom pláne a mali by sme zlepšovať tie hlavné body. E, myslím, a je tu ešte jedna oblasť, kde by sa Európska únia mohla sústrediť e, źródła, ktoré mohol zdyzer... Nož, musíme sa sústrediť na obnoviteľné zdroje energii, na diverzifikáciu energetických zdrojov, a znižovanie našej závislosti od mimoeurópskych dodávok. A tieto aspekty treba všetky preskúmavať veľmi pozorne. V správe sa nehovorí dosť o bezpečnosti dodávok a implementácii článku 184 Lisabonskej zmluvy. Solidarita, o ktorej hovoril komisár Oettinger, sa tu uvádza, ale veľmi zriedka. A o tom by sme mali hovoriť. Je škoda, že to nebolo jasne zdôraznené, že bezpečnosť energetických dodávok je veľmi dôležitá. A solidarita tiež nie je dostatočne zdôraznená a vidíme, že je to veľmi dôležité v tom súčasnom konflikte, ktorý sa neustále vynára a ponára medzi Ruskom a Bieloruskom Ďakujem pekne za pozornosť a ja budem vďačná za pomoc všetkým členom tohto výboru. Ďakujem. Ďakujem pekne za úvod do debaty. A teraz pán Mesároš, nech sa páči. Elnök úr, engem tetszett szólítani? Mészáros.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 toto je pre nás dôležitá téma. Ratifikácia Lisabonskej zmluvy znamená, že energetická stratégia Európskej únie sa dá, um, dá sa k nej pristúpiť z rozličných úhlov. Bude to mandát členských krajín a my chceme, aby nová energetická politika Európskej únie mala nový základ. Chceme zabezpečiť fungovanie uh, energetických systémov, bezpečnosť e, dodávok a stimulovať energetickú účinnosť a mm, dosiahnuť energetické úspory hlavne v rozvoji obnoviteľných zdrojov. Chceli by sme prepojiť siete v EÚ a tieto nové ciele zabezpečia právo pre členské krajiny vybrať si zo zdrojov e, energie, ktoré majú k dispozícii a určiť e, všeobecnú štruktúru ich energetických dodávok. Obyvateľstvo narastá čoraz viacej a to znamená, že energetická závislosť je čoraz silnejšia. V roku 2030 60 energetických potrieb Európskej únie sa musí zabezpečiť zvonka z tretich krajín. Z zemného plynu to môže byť až 80 a musíme zabezpečiť e, dopravné koridory a energetické zdroje, ktoré sa musia viac diverzifikovať. Súčasné elektrárne majú obmedzenú dobu životnosti 37 rokov, to sa musí navýšiť. Investície a investičné náklady sa odhadujú na 400 miliard eur a 100 miliard by sa žiadalo, aby sme vybudovali nové elektrárne. Odstavovanie starých eh, elektrární sa tiež musí urobiť a takisto aj ich údržba sa musí zlepšiť. Musíme monitorovať aj jadro, pretože e, výskumné projekty majú zabezpečiť, alebo hovoria, že toto je zdroj novej čistej energie. Energetická účinnosť je tiež strategickou otázkou. Je založená na troch pilieroch výroba energie, efektívne využívanie týchto zdrojov a znižovanie energetických strát. Ako napríklad vo odvetví výstavby. To znamená, že musíme zmeniť naše metódy a toto nebude rýchle. Chceme dosiahnuť vytvorenie jednotného energetického trhu a znižiť úlohu členských krajín, ale zvýšiť úlohu regiónov. Toto je zvlášť dôležité pre stredné e, pre krajiny Strednej a Východnej Európy, kde regionálna spolupráca práve začala. Ďakujem. Kolega Gierek. Teraz kolega Gierek. Ďakujem bardzo, pani przewodniczący. E, proszę kolega. Ďakujem pekne, pán predseda. Milí kolegovia, keď sme hovorili o energetických otázkach, tak e, nesmieme zabúdať na otázku hospodárskej súťaže. Energia a hospodárska súťaž sú spojené. A to úplne. Na druhej strane, každá členská krajina má svoj vlastný energetický mix a preto konkurencia každého štátu vyzerá odlišne. Avšak e, to sa neberie do úvahy v jednotnom prístupe európskej stratégie. Nie je možné zharmonizovať energetické zdroje, nie je možné vytvoriť nejaký, nejaké priemerné riešenie. Pokus o toto vyústil do klimatického balíka a ja si spomínam, že tento klimatický balíček bol pripravený so zreteľom na COP15, teda summit v Kodani. Nebolo to reálne. Táto myšlienka spočívala v tom, že sme chceli presvedčiť svet, že potrebujeme znižovať emisie CO2, ale teraz po konferencii vieme, aké boli výsledky. ak sa budeme držať klimatického balíka a jeho ustanovení, tak Európa nebude konkurencieschopná. Mohli by sme hovoriť o Európe 2020, o stratégii, o tom, čo chceme dosiahnuť, ale um, zostane to len taký sen, ako aj Lisabonské agentúry. Toto tiež nebolo veľmi reálne. Čiže klimatický balík si vyžaduje revíziu, je to absolútne nevyhnutné. Musíme sa sústrediť na to najreálnejšie z tohto balíka a tým mám na mysli energetickú účinnosť, ktorá je základom pre rozvoj energetického sektoru. Okrem toho Európa je rozdelená, pokiaľ ide o mm, jadro. Prečo to tak je? prečo v správe nie je možné zapracovať nejaké ustanovenia, ktoré by vytvorili nové možnosti otvorenia e, alebo nejaký priestor pre jadrovú energiu v Európe. Bez tohto jednoducho nedosiahneme naše ciele. No a ešte sú tu určité slabé miesta, ktoré ešte musíme vyplniť. Toto sú nekvalitné siete, nedostatok vzájomného prepojenia sieti, to spravodajkynia spomenula, ale aj ďalšia téma. Potom je tu e, e, nový koncept. Prepačte, že som o tom tak dlho hovoril, ale vysvetlím to. V 19. storočí oblasti telekomunikácii sa kvôli e, silnej e, elektromagnetickej radiácii zo slnka oslabila táto sieť a začalo, začala sa poškodzovať. No a čo by sa stalo, keby tu bol zrazu veľký náraz elektromagnetickej radiácie zo Slnka, tak teraz, keď máme toľko e, transformátorov, toľko prepojení a zrazu by sme čelili úplnému výpadku siete vo veľkých regiónov sveta, toto nie je science fiction. Takéto niečo je potenciálne, potenciálne reálne a tí, ktorí vytvárajú tieto siete, toto musia mať na zreteli. Američania to už robia. Čiže ja chcem zdôrazniť to najdôležitejšie z tejto prezentácie. Musíme revidovať energetický balíček. Jeho ciele boli príliš ambiciozne a ten prístup bol taký ako keby celoplošný. Takéto niečo nie je možné. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Šimaňský. Ďakujem pekne. Najväčšie problémy s takýmito dokumentami, ktoré už v názve eh, majú slovo stratégia, je rovnováha tých rôznych prvkov a rôznych cieľov nie je, alebo nebolo by také náročné urobiť zoznam všetkých požiadaviek, žiadostí, ktoré by v tejto miestnosti mohli zaznieť. Hovoríme o scenároch, ktoré budú za nejakú dobu implementované. Máme dve kategórie požiadaviek. Prvá sa týka boja proti klimatickým zmenám, no a tá druhá kategória súvisí s otázkami dodávok energií. Však tieto dve kategórie sú vzájomne prepojené. Energetická účinnosť, obnoviteľné zdroje energií. To sú spôsoby, ako zvýšiť bezpečnosť energetických dodávok. Ale všetko chce svoj čas, no a v súčasnosti tieto spôsoby nie sú ešte dostatočne rozvinuté, aby sme nejak rýchlo dokázali prestať využívať energetické stroje, ktoré majú vysoké emisie CO2. E, v minulosti bolo ťažké vyvážiť, a v súčasnosti tiež, boj proti klimatickým zmenám a bezpečnosť energetických dodávok. No a môže to viesť skutočne ešte k zhoršeniu situácie s energetickými dodávkami. Táto situácia môže pokračovať. Ja hovorím o úlohe našich ruských sprostredkovateľov. Dovoz plynu z Ruska je veľmi dôležitý, hlavne pre strednú Európu. Takže nemali by sme sa sústrediť na nejaké vypisovanie požiadaviek, ktoré sú už aj tak veľmi dobre známe. Treba hľadať spôsoby, ako riešiť problémy, ako zaistiť, že sa budeme môcť spoliehať na dodávky a to len vtedy, keď stanovíme dobré podmienky, aké <coughs> politické podmienky. Ďakujem pekne. Uh, thank you, chairman. Uh, so first, uh, I think that, uh... Ďakujem. Myslím si, že je tu priestor na to, aby tento materiál komisie bol strategickejším. Keď som si ho dočítal, tak som si povedal, aká je teda teraz naša priorita, je to nejaká zbierka, zbierka nápadov v podstate. A čo som nepochopil, je to, ako, ako, aké sú naše kľúčové, kľúčové otázky, čo je na prvom mieste, čo na miestach ďalších, čiže určitá prioritizácia. A jedna z kľúčových otázok, ktorá si zaslúži riešenie, je e, tvorba konkurencie schopných e, cien sme stále ešte v situácii, kde trh s energiami 95 predávaných energií v Európe sa predáva zo strany 12 spoločností, takže implementácia tretieho balíčka a e, príjmetie, e, príjmetie regulačných orgánov, aby boli koordinované napríklad e, generálne riaditeľstvo pre hospodárskú súťaž e, v Bruseli musí vyvíjať tlak e, na tieto spoločnosti. A jeden z nedávnych príkladov diania vo Francúzsku. Francúzsky parlament v týchto dňoch e, prijíma druhý balíček o vnútornom trhu. A je zaujímavé sa pozrieť na štruktúru francúzského trhu s elektrickou energiou na, napríklad na španielskom či britskom trhu je napríklad aktívna v spoločnosť e, Gaz de France, ale, ale vo Francúzsku zase dv, najmenší podiel má E.ON 2,5% a francúzsky parlament nerobí e, politiku e, balíčku, taký je e, ušitý na mieru a bol by pro e, PDF, EDF, GDF, EDF. A je tu teda tretí balíček s cieľom v energetickom sektore za, e, zadať ako prioritu túto e, energetiku a ďalšia, ďalšia čo treba tiež pochopiť je, že energetika je, to je vlastne cyklický uh, cyklický e, typ e, podnikania s určitým cyklom 35 rokov. Tá e, cena, ceny koncom 90. rokov, začiatkom rokov 2000 to bolo na konci toho investičného cyklu väčšia miera do, do, dodávok a, a dopytu my však budeme teraz konfrontovaní troma e, tendenciami, hlbokými tendenciami. Jedna z nich je, dve tretiny všetkých elektrární v Európe bude musieť byť nahradených, pretože dožijú. Budeme musieť mať stimuly pre investorov, čiže väčšie ceny pre kilovat hodiny. Po druhé, infraštruktúra tiež dožíva v krajinách, ako je napríklad aj Nemecko. <clears throat> Ak sa pozriete na západné Nemecko, na východe sa postavilo e, viacero nových e, elektrární po zjednotení, ale aj v krajine ako Nemecko väčšina e, vysokých voltáží už má, má 40-45 rokov. Vo Francúzsku je to podobné, takže tiež pokiaľ ide o distribúciu na jednej strane a transmisiu na druhej strane, budeme na konci investičného e, cyklu, takže ceny za kilowatt hodiny budú musieť stupnúť, pretože inak nebudú stimuly pre investorov. A to tiež znamená, že ak chceme mať e, schopnosť konkurovať, musíme sa pozrieť na ďalší parameter, ktorý definuje náklady, čiže objem elektrické energie a plynu, ktorý spotrebovávame. A moja analýza je tá, že jediný spôsob, ako zostať cenovo, nákladovo, v zmysluplnej oblasti pre celú ekonomiku, musíme sa v budúcnosti oveľa viac pozerať na účinnosť, e, energetickú účinnosť. Musíme nanovo vyvážiť e, tú tendenciu vyšších cien za kWh, pretože nemôžeme ísť v zásade proti základným finančným, fyzickým zákonom v, určitý, v takomto kľúčovom e, rezorte a keď sa pozrieme na bezpečnosť dodávok, tak mám e, možno menšie obavy než kolegovia. Pretože aj dnes v noci sa ukázalo, že Gazprom musel ustúpiť. Nuž prečo? Poprvé, pretože má veľmi zlý imič u celosvetových investorov od ukrajinskej krízy a potrebujú, to, e, pritom potrebujú globálne investície. Preto ustúpili a po druhé, my ako Európania sme dnes oveľa lepšie pripravení ako v minulosti. Musíme, ako hovoril pán e, Vidal Quadras a Šimanský, e, pán Šimanský, treba, treba byť optimistickejší. Budeme mať oveľa viac e, opačného toku. A centrálna otázka znie, aký je potenciál E, plynu produkovaného z bridlíc a musíme Európsku komisiu tlačiť k tomu, aby, aby, aby e, e, zisťovala, kde takýto plyn v Európe je. A moje informácie sú také, že ide o Polsko, časť Českej republiky, časť Chorvátska smerom potom na Balkán. To sú, to sú, to sú, to sú dôležité aktíva pre našu bezpečnosť. obnoviteľné zdroje energii, tu, tu by sme tiež mali byť viac, alebo teda menej energeticky závislí. Akčné plány sú to dôležité, to je prepojené aj na infraštruktúru. A myslím si, že balíček infraštruktúry podľa mňa bude jedným z kľúčových, z kľúčových otázok. Má dve, má pritom dva aspekty. Jeden je e, dlhodobá otázka e, rozvodových sietí. Ak chceme, ak chceme E, e, ako tí, ktorí rozhodujú, sa e, musíme presunúť do takého rozhodovania ale Vianočný stromček. Mohli by sme sponzorovať 80 či 100 rôznych sietí naprieč Európou, ale to sú pritom maličkosti. Keď tu máme 100 miliónové, možno miliardové investície, treba sa koncentrovať na čo? Čo je 5 či 6 koridorov kde budeme mať ozaj veľké toky, predovšetkým veternej energie. Po roku 2020, čo je tiež e, rozhodujúce, treba komisiu požiadať o veľmi detailné scenáre pre energetiku po roku 2030 musíme anticipovať, pokiaľ ide o túto oblasť. A posledná otázka, ktorú treba e, viac e, riešiť, je financovanie. Ako môžeme využiť kombináciu európskeho rozpočtu a ďalej verejných bank a Európskej investičnej banky. Musíme prepojiť tie nemnohé prostriedky v rozpočte s nástrojmi, ktoré môžu vytvoriť pákový efekt. A posledná poznámka, keďže efektivita energetiky je dôležitá pre cenu komodít, našu agendu. Myslím si, že treba toto hierarchizovať oveľa e, dôležitejšie a mala by to byť nás, naša naozaj prvá priorita pre budúce roky. Tu môžeme potom v energetike dosiahnuť zmeny. Ďakujeme, kolega Turmes. Teraz chcem poukázať na to, že už máme len 25 minút. Šiesti sa ešte hlásite k slovu, potom komisia a spravodajca a pritom prehovorili len štyriak, takže ak budete rečniť takýmto štýlom, nestihneme to. Prosím, e, obmedzte sa na jednu či dve minúty, inak sa jednoducho nedostanú všetci na radu a každopádne o desiatej e, hlasujeme. Pán Balčitis je ďalším rečníkom. Taip, pačiu pirmininkė. Labai teisinga jūsų pastaba, kad kiekvienas turime stengtis Naozaj vaše pripomienky boli pádne, musíme byť struční, tak aby všetci sa dostali k slovu. Chcel by som poďakovať spravodajkyni za veľmi komplexnú prezentáciu správy. Energetický sektor celkom určite bude úzko prepojený s hospodárskou súťažou jednotlivých krajín a celej EÚ, takže musíme hovoriť nie o tom, ako súťažiť v rámci EÚ, ale smerom von. To je zásadná vec. Chcel by som hovoriť o dvoch veciach. Súčasná kríza medzi Bieloruskom a Ruskom, už sme o tom hovorili viackrát a dnes znovu, je jasné, že potrebujeme vytvoriť nezávislý trh s energiou v Európe, hlavne s plynom, tak aby dodávky plynu alebo energie ako také sa nebudú dať zmanipulovať z politických dôvodov. Dnes sa znížili dodávky o 40 a chcem pripomínuť, že Litva v porovnaní s ostatnými krajinami platí cenu, ktorá je o 30 väčšia za plyn. Čiže ak chceme hovoriť o hospodárskej súťaži v jednej krajine, tak je to ťažké takéto niečo dnes povedať. Ďalšia vec sa týka konkurenčných. Súhlasím s pánom Turmesom, musíme sa sústrediť na túto tému a v tejto správe sa tomu musí venovať dostatočná pozornosť, tak aby Európska komisia vytvorila výbor, ktorý sa nebude zaoberať iba cenami energie. Ak vytvoríme tento výbor, tak v podstate sa musíme sústrediť na zaujímavé faktory, národné priority viacerých členských krajín. A znovu, v budúcnosti sa treba zamyslieť nad e, konkurencieschopnými zdrojmi energie. Musíme dať konečne obnoviteľné zdroje do reálu. Súhlasím spravodaj- so spravodajkyňou, že konflikt medzi Bieloruskom a Ruskom musí byť zdôraznený v úvodných ustanoveniach správy a tiež sa musíme sústrediť na vzájomné prepojenia, na medziprepojenia európskych trhov tak, aby sme zabezpečili dostatočné dodávky. Ďakujem. Tak, Der at eh, Ďakujem pekne. Pán Benstein hovorí, nemá zmysel hovoriť o energetickej politike v EÚ. Musíme hovoriť o bezpečnostnej politike a zahraničnej politike zároveň. Eh, ja to chápem tak, že závislosť, že závislosť na dovoze plynu bude problémom pre EÚ. Budeme čoraz viacej závislí od dovozov z niekoľkých regiónov. Musíme sfunkčniť jednotný energetický trh v Európe a zabezpečiť, e, zaistiť bezpečné dodávky. Je tu veľká potreba pre zabezpečenie ďalších investícií do energetickej infraštruktúry v Európe, hlavne na hraniciach. A tiež je dôležité mať veľké investície do výskumu a nízkouhlíkových technológií, tak aby z dlhodobého hľadiska sme dali Európu na vyššie miesto a využili naše energetické zdroje. Komentáre, ktoré odzneli v dnešnej diskusii, ukazujú, že energetická politika musí byť viac orientovaná na trh a hospodárskú súťaž. Musíme zabezpečiť toto prostredníctvom zaručenia um, dodávok Máme problémy s konkurencieschopnosťou v Európe, ale po druhom balíku uh, o liberalizácii sme boli svedkami toho, že tu bolo veľa národných záujmov, ktoré zabránili rozširovaniu sieti a skutočnej hospodárskej súťaže medzi rozličnými energetickými spoločnosťami. Teraz ideme tým správnym smerom, ale ešte stále nás čaká veľa práce. Energetická politika musí prispieť k posilňovaniu energetickej bezpečnosti, musí sa znižovať e, objem e, emisí skleníkových plynov a škodlivých látok. A pán Turmes to povedal, že musíme to spojiť s energetickou bezpečnosťou. Máme tieto dve správy pred nami, kde energetická stratégia e, je témou dnešného dňa. A spravodajkyňa uh, uh, hovorí k akčnému plánu o energetickej efektívnosti, že tieto správy sa musia skoordinovať, uh, pretože sa vzájomne prelínajú a chcela by som sa spýtať spravodajkyni, či bude takáto koordinácia, či budeme pracovať uh, synergicky. Kančin. Eh, e Ďakujem, pán predseda. Rád by som povedal niečo k tejto téme a snáď by sa nám aj podarilo uh, e, zaobrať sa touto témou aj serióznejšie a lepši, uh, dl, dlhšiu dobu, pretože je to jedna z najdôležitejších tém stratégie 2020 EÚ. Nechcem sa púšťať nejak do hĺbky do tejto, k tejto téme, ale snáď ešte príklad uh, k integrovaným projektom, ktoré sme včera riešili Ide tu o časť koridoru 1, kde sa ho predstavil integrovaný projekt pre takéto fungovanie dopravy v tomto koridore. A to je ozaj, ozaj veľmi dôležité. Mohol by to byť typický projekt na to, ako sa dá postupovať, ako táto, táto integrovaná energia môže byť využívaná. Tu by sme naozaj e, mali sa zamerať na financovanie s troma charakteristikami. Nemnohé zdroje, ktoré máme, musíme dobre využiť. A potom takýto ad hoc fond pre PPP, to je jediná možnosť tú tému výroby a vnútorného prerozdeľovania e, zmysluplne riešiť. Ďakujeme a teraz pani kolegyňa Hübner hovorí pán predsedajúci. Mm, Predstavený dokument dobrze, že, ba, podstaje, ponieważ... Ďakujem. Tento materiál je veľmi užitočný. Všetky krajiny bojujú v Európe proti kríze, musia sa pripraviť na implementáciu stratégie, ako kolegovia povedali, nie sú to priority. Máme tu len takú zmesku krátkodobých a dl- dlhodobých objekt, e, e, cieľov je dôležité si e, vybrať z tých najdôležitejších cieľov, ktoré možno implementovať. E, vieme, že je tu e, energetický problém preto, že plyn vlastne máme len z jedného zdroja a ten bridlicový plyn by mohol byť disponibilný nie, skôr ako za 5 rokov. Takže na budúcich 5 rokov musíme nájsť také ciele, ktoré môžeme implementovať už teraz. A čo v správe chýba, je, to je v prvom rade to, že finančné nástroje, ktoré tu máme, by sa mali rozdeliť na také ciele, ktoré sa budú implementovať z vlastných fondov členských krajín i zo spoločných e, Ehm, neviem, aké, ak, ak členské krajiny nebudú vedieť, aké fondy, aké uh, prostriedky sú k dispozícii, tak ste stratíme celý rok. Nevieme, eh, aké zdroje krajiny nájdu. Každý sa snaží dosiahnuť krátkodobé ciele. Za 3 či 4 rokov eh, žiadne krajiny nebudú môcť implementovať tieto stratégie a preto chcem upútať vašu stratégiu, vašu pozornosť na to, aby sme sa pozreli na ciele tejto správe. Strategické ciele musíme e, mať prostriedky špecifikované na to, aby členské krajiny ich pokryli a také, ktoré potom zafinancuje spoločný rozpočet. Ďakujem. Ďakujem a teraz kolega De Angelis. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že musíme intenzívne pracovať na dosahovaní energetickej efektivity v budúcich rokoch. Tu si treba stanoviť dve ciele pre Európy strategické a tiež ciele pre rok 2020, ktoré sú tiež veľmi ambiciozne. Európa tu potrebuje nezávislý trh a preto táto stratégia 2020 hovorí aj o tom, že potrebujeme spoločné ciele týkajúce sa obnoviteľných energií, úspor energií, e, skleníkových emisí a pokiaľ ide o spoločný trh, e, tak e, musíme mať implementovateľný plán pre e, energetický sektor. A pokiaľ ide o ciele, tak, e, tak aj inovácie a konkurencieschopnosť, to všetko tiež musí zostať v centre pozornosti. A otázka energetiky má aj priamy dopad na uh, geopolitickú rovnováhu. To sme sa poučili predsa pred niekoľkými rokmi aj z krízy. Ja osobne som toho názoru, že európska energetická stratégia musí stať na troch osiach. Poprvé, zabezpečenie dodávok energie, po druhé, národné plány pre použitie obnoviteľných energií, ktoré treba preveriť, a po tretie potom energetické úspory všeobecná efektivita. Ďalej sú tu potom ďalšie body, ale tie môžu byť implementované len vtedy, keď bude aj finančná podpora. Potrebujeme štrukturálne kohezné fondy a tento takisto nový nástroj ad hoc, aby sme mali e, dobrú, trvalo udržateľnú, ekologickú a konkurencieschopnú štruktúru dodávok energii. A pokiaľ ide o finančné plánovanie e, v budúcom období, tak tu si treba klásť otázku, či tie ciele zamestnanosti myslí Európa vážne, pokiaľ ide o stratégiu 2020, ide o 2 milióny nových pracovných miest do roku 2020. Takže 20 obnoviteľných energií treba použiť a treba usporiť energie. Bezpečnosť, efektivita, zamestnanosť, energetické cieľy, na to potrebujeme politiky, a financ, nástroje financovania, ktoré budú v správnej uh, rovine. Slovo má pán Rybich. No, e- Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som sa e, v prvom rade chcel venovať výskumu a energiám. Myslím, že by sme sa mali zamyslieť nad tým, aké nástroje by sme mohli využiť pre výskum, tak aby sa zlepšila situácia v Európe. Myslím, že poprvé je veľmi dôležité, zamýšľať sa, zamýšľať sa nad úsporou a uschovávaním alebo uskladňovaním energií. K dispozícii tu máme mnohé príležitosti, ako to zlepšiť. No a ďalšia možnosť je iniciatíva Joint Technology v oblasti CO2. Myslím, že skladovanie CO2 podzemov nie je udržateľné riešenie, a treba sa zamýšľať nad tým, e, či sa CO2 nemôžeme vyrábať e, produkty ako napríklad metán alebo iné, e, ktoré by sme v priemyselnom mohli priemyselne ďalej využívať. No a tretia dôležitá vec je, aby sme úvahy alebo úvahy o efektivite a výskume používali alebo využívali aj v rámcovom programe a doplnili to s doratočnými zdrojmi. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Ulfskok. Ďakujem pekne. Ako tieňová spravodajkynia pre skupinu socialistov a demokratov by som chcela poďakovať za túto diskusiu. Bude veľmi dôležité zamýšľať sa nad tým, čo môžeme urobiť a zamýšľať sa nad tým z dlhodobého hľadiska. Takže e, musíme e, mať veľmi jasno o tom, pomerne veľmi skoro, e, čo budeme robiť. Myslím, že rovnako dôležité je, aby sme nevytvárali nejaké nové konflikty. Energetická politika je mimoriadne dôležitá, no a zaujímavé na tom je, že je to oblasť, kde e, je, sú najmenšie politické rozdiely názorové. Všetci sa zhodneme na tom, že potrebujeme energetickú efektivitu a že sú to mnohé dobré nápady. Avšak, aj keď tu nie je veľa konfliktov, tak e, sa tu najmenej koná. A myslím, že budeme musieť skutočne e, začať konať, aby sa zvýšila efektivita a úspory už obnoviteľné zdroje. E, vieme, že je tu možnosť problémy s distribúciou obnoviteľných e, energií. Takže v tejto oblasti musí e, prísť nejaký zlom. No a samozrejme treba sa aj zamýšľať nad požiadavkami a potrebami spotrebiteľov, pretože nechceme sa dostať do také situácie, kedy niektoré časti Európy žijú v podmienkach energetickej chudoby. No a časť obyvateľstva tým veľmi trpí. Treba dnes vyriešiť všetky energeticko-politické problémy. Nemusí to byť táto správa. Treba sa zamýšľať nad účinnosťou energie, nad využívaním zdrojov, nad obnoviteľnými zdrojmi, využívaním infraštruktúry, a to vo fáze, keď budeme potrebovať investície kvôli pracovným miestam. A takže potrebujeme výjsť z tejto mentality krízy, ktorá v súčasnosti všetko charakterizuje. Nože, ďakujem veľmi pekne. A ak chce komisia, tak sa môže teraz vyjadriť. A to je pani Hutman. Povedal som to správne. Takže nie, je to pani Hautman. Pán predseda, komisia pripravuje E, svoj dokument a podkladový materiál. Očakávame, že predložený bude v novembri. E, my sme si s veľkým záujmom vypočuli túto diskusiu. Myslím, že naša nejaká konkrétna reakcia nie je potrebná. Je tu pár nuancí v, v dôraze v niektorých oblastiach. My budeme naďalej až pozorne počúvať a reakcie v rámci konzultácií, ktoré skončia 2. júla. Takže ďakujem pekne. Ďakujem aj ja, hovorí predseda. A teraz um, by som ešte rád dal slovo spravodajkyni. Ak chce, tak teraz má príležitosť vydať sa slova. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujem za túto výmenu názorov, ktoré sa jasne ukázalo, že naše očakávania od komisie v súlade v súvislosti touto e, správou sa odlišujú, pretože už sme si vypočuli počas diskusí, že chcú preskúmať energetický a klimatický balíček. Na druhej strane niektorí žiadajú väčší dôraz na obnoviteľné zdroje energii. A je jasné, že treba si stanoviť strategické ciele. Komisia to už urobila, a my sa musíme teraz zamýšľať nad našimi parlamentnými cieľmi. Avšak eh, treba byť konzistentný. Buď sa budeme snažiť o nejakú spoločnú energetickú politiku EÚ, politiku, ktorá zaručuje bezpečnosť a nízke ceny, alebo sa chceme sústrediť eh, na nejakú špecifickú situáciu každého členského štátu. Samozrejme, každý členský štát má nesprávny energetický mix, svoj vlastný. My sa musíme však snažiť o spoločný energetický, energetický trh, len tak zaistíme bezpečnosť a nízke ceny. Budeme pomáhať komisii pri dosahovaní tohto cieľu. Cieľa. Aby sme mali spoločnú energetickú politiku otázky financovania budú veľmi náročné. Už bolo upozornené na to, že stratégia nie je dobrá, ak nie je spojená s finančnými nástrojmi. A na to treba upozorniť. Takže ešte raz ďakujem všetkým rečníkom a veľmi sa teším na vaše písomné pripomienky. Ďakujem pekne. A ja veľmi pekne ďakujem za vaše úvahy, pani Bobinská na záver možno len jedna taká pripomienka. Hovorili sme o cieľoch a na cieľoch sa zhodneme pomerne jednoducho. Možno by sme sa mohli e, pokúsiť v prípade niektorých cieľov zamyslieť sa nad tým, ako by sme ich mohli dosiahnuť. Pretože niekedy sa objavia technické problémy, o ktorých treba hovoriť. Dnes sme napríklad e, hovorili pomerne veľa o sieťach, a mňa by zaujímalo, či využijeme e, možnosť e, nechať si e, vysvetliť od expertov, čo je technologicky vôbec možné. Ehm, budú to veľké technologické požiadavky po obnoviteľných zdrojoch. Už teraz existujú v niektorých oblastiach elektricity. A technológia nie je taká jednoduchá, že siete sa jednoducho nejak prepoja. Treba sa uistiť, či ten plán, ktorý máme, je vôbec realizovateľný. No a v tej krátkej fáze by sme sa mali porozprávať s expertami, aj keď bude to všetko veľmi, e, veľmi náročné, pretože máme sebou letnú prestávku. No ešte ďakujem pekne. Diskusia je týmto ukončená. Mm, a ja teraz sa využijem túto príležitosť na to, že budeme mať minútku alebo dve prestávku, ale potom prejdeme k hlasovaniu. Dúfam, že všetci dostanú zatiaľ hlasovacie zoznamy, takže o 120 sekúnd pokračujeme. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren. Dámy a páni, drahé kolegyne, kolegovia, my teraz eh, musíme odvieť svoju prácu, musíme sa začať venovať našej činnosti, takže budeme pokračovať. A ďalším bodom dnešného programu je hlasovanie. So, liebe li- Drahé kolegyne, kolegovia, takže začíname hlasovací zoznam. Myslím však, že sa nám to podarí. Včera sa zmenilo, zmenilo poradie hlasovaní, takže začneme s, so správou pána Langena o ľahkých užitkových vozidlách. Ak súhlasíte, tak začneme. No a máte všetci svoje hlasovacie kartičky. Pán Langen chcel na úvod niečo ešte povedať. E, skutočne len Stručná pripomienka, pán predseda, na objasnenie. Dokopy bolo predložených 9 kompromisov a v jednom prípade na jednom mieste sú dva kompromisy a to je otázka dlhodobých cieľov. Môj kompromis, ja som si presne preštudoval, aké návrhy tu boli predložené a ja som sa potom e, rozhodol stiahnuť môj vlastný kompromis a moje vlastné pozmenúce návrhy ako e, dlhodobý cieľ navrhnúť 150 gramov za kilometr. Druhý kompromis eh, predpokladá 140 gramov. Tie pred, ten predložili dve politické skupiny. Ja si myslím, že treba rozhodnúť o tejto otázke zohľadom na to nie len, čo je technicky možné, ale aj kto sú užívateľia týchto malých užitkových vozidiel. To sú malé stredné podniky a malí podnikatelia a preto navrhujem 150. Ale už teraz by som chcel poďakovať všetkým kolegom za ochotu spolupracovať v tejto spornej otázke. už ďakujem pekne. Pozmeňujúci návrh 1, kto je... Takže ešte jedna pripomienka. Kolega Turmes. Áno, podnikatelia, malí strední podnikatelia, to vidím inak. Ja si myslím, že to je hlasovanie, kde je každý hlas veľmi dôležitý a preto si to treba skontrolovať, kto ako bude hlasovať. Dobre, tak to urobíme. A ako viete, ja to vždy počítať. Dobre, takže urobíme si kontrolné hlasovanie, aby sme zistili, kto môže hlasovať a kto nie. Počkáme ešte na kolegu Kvadrasa, kolegyňu Podimatu. Takže skontrolujeme si to, hlasujte či teraz prerušíme hlasovanie a pôjdeme všetci na kúpalisko, kto je za. Takže elektronické hlasovanie je otvorené. Cut. Yeah, one minute and one card. Dobre. Takže za EPP sú tu už o dva hlasy naviac. To sú asi vždy tí istí. Takže teraz už traja. On Miss Hall? My machine is not working. Pani Hall, môj strojček nefunguje. Dobre, takže teraz to už funguje. Nebola tam šťava, neviem kvôli čomu. Takže všetko v poriadku. Dobre, teraz je všetko v poriadku. Takže hlasujte a ďalej takto. Na kto vyhral dobre, takže opätovne. Hlasovanie. Pozmeňujúci návrh 1, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Takže ak chcete, skontrolujeme si to. Takže kontrola. To však nemôžeme robiť pri každom návrhu, pretože toto budeme sedieť až do zajtra. Dobre, hlasovanie ukončené. Gute Idee mit Idee, Check war gute Idee. Dobre, Edith tá kontrola bola dobrý, dobrý návrh. To bolo zamietnuté. 32, kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijatí. 58 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. 59 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. 60. Kompromis 1 za proti, zdržali sa. Ja som ešte ani nepovedal, aký, aký bol výsledok a už tu všetci chcú kontrolu. No dobre, skontrolujeme si to. Hlasovanie je otvorené, ukončené. Takže ešte chvíľku. Strojček po neho opätovne nefunguje. Čo sa deje? Obnoviteľné zdroje asi. No? No? It works or not? No. Please, can you change? It will not change. Also, kein Problem. Dobre, takže nie je to problém. Je to 29 za, 24 proti, takže to bolo prijaté. Kompromis Čiže to je 67 za, proti. Takže to je bezpredmetné a prejdeme na pozmeňujúci návrh 80 hla, hla, za. Osemdesiat za, proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Ďalej. 81 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 82 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 10 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý a teraz 85. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa. Zamietnutá. 86 za. Dobre, takže 86. Tiež bezpredmetná. 11 za, proti, zdržali sa. Prijatý kompromis 2 za proti, zdržali sa. To bolo jasne prijaté. Nuž, ale keď chcete, môžeme to skontrolovať. Kompromis 2, kontrola, hlasovanie je otvorené. O jedného človeka z EPP je to hlasovalo viac. Teraz je to v poriadku, ukončené. A jasne prijaté. 87 za, proti, zdržali sa, prijatí 12 za, proti. Takže 87 bola prijatá, čiže 12 je tým bezpredmetná. Rovnako 91. Takže teraz 13 za, proti, zdržali sa, prijatí. A teraz 103 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 104. až 107. To už je vlastne tiež odbavené. Als 3. Čiže kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí. A tým sa dostávame blok 110 ako doplnenie kompromisu 3. To je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 116. To je tiež doplnenie za, proti, zdržali sa, tiež zamietnuté. Teraz kompromis 7 za, proti, zdržali sa. To si skontrolujeme. Kompromis 7, elektronické hlasovanie. One EPP too much? O jedného z EPP naviac je tu. Dobre, ďakujem pekne. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Teraz 18 za. 18 za, proti. Takže ešte raz za 18, proti. To si skontrolujeme. 18. Elektronické hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. No a to bolo zamietnuté. 122. Fünfzig. 50. 50 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 52 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 126 za, proti, zdržali sa prijatí, 129 za, proti, zdržali sa prijatí. 133 za, proti, zdržali sa tiež prijatí 137 za, proti, zdržali sa prijatí 141 za, proti, zdržali sa prijatí kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí 146 je bezpredmetný kompromis 4 teda, kompromis 4 elektronické hlasovanie, hlasovanie je otvorené ukončené a dobre, takže správne sme to videli číslo 10 má problémy s hlasovacím zariadením. Môže nám niekto pomôcť? Nie. Bol to hlas za alebo proti? Dobre, takže výsledok to neovplyvní 19. Next page. 166 166 za proti, zdržali sa prijatí 22 za, proti, zdržali sa prijatí 23 a 24 blok za, proti, zdržali sa prijatí 25 za, proti, zdržali sa prijatý 170 za, proti, zdržali sa zamietnutí 171 za, proti, zdržali sa zamietnutí 120, 172 za, 172 proti. To si tiež kontrolujeme. 172 kontrola, hlasovanie je otvorené. 172. Hlasovanie je ukončené. A to bolo zamietnuté. 173 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 8 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 5 za. Proti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 Dobre, je to na strane 11 v mojom zozname. Pozmeňujúci návrh 28. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Teraz kompromis 6. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Teraz 240 za, proti, zdržali sa, tiež prijatí. 243 za, proti, zdržali sa, prijatí. 246 za, proti, zdržali sa, prijatí. Dobre, to si skontrolujeme. 246 v elektronickom hlasovaní. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. Predsa len to nebolo schválené. To bolo zamietnuté. 31 za. Proti. Zdržali sa. Prijatí. Kontrola. Dobre. 31 kontrola. Hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. A bolo to prijaté. 33 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí 34 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí 35 za. Proti zdržali sa 35 kontrola. 35 kontrola, elektronické hlasovanie, hlasovanie je otvorené, hlasovanie je ukončené. A to bolo schválené. 2, kto je za? No to sme už hlasovali, nemôžeme predsa opakovať niečo dookola. Ja som žiadal o kontrolu 34. Dobre. My to bežne nerobíme, ale ak som to prepočul, tak 34 kontrola. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to schválené. Rovnakým počtom hlasov. Dobre. Teraz pozmeňujúci návrh 2. Takže pozmeňujúci návrh 2. 2. Kto je za? Takže 2, kto je za? Proti? Zdržali sa. Kontrola. Dvojka, elektronické hlasovanie je otvorené ukončené. A to bolo zamietnuté. 39 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 3 za, proti, zdržali sa, prijatý, 4 za, proti, zdržali sa, kontrola. Kontrola štvorky, hlasovanie otvorené, ukončené. A bol prijatý ten návrh. 44 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 46 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 6 za, proti, zdržali sa prijatí. 49 za, proti, zdržali sa prijatí. Proti, zdržali sa prijatí. 8 za, proti, zdržali sa tiež prijatí. 55 to je bezpredmetné, bezpredmetné. Takže záverečné hlasovanie. Záverečné hlasovanie elektronicky. Hlasovanie je otvorené. Okay. Closed. Ukončené. No a výsledok je úplne jasné. Jasný, gratulujem spravodajcovi. Takýto je výsledok. No a teraz prechádzame k ďalšiemu bodu. A tým je ďalšie hlasovanie. Wir kommen damit zur Abstimmung Intertransition System Operator Combes. Ide o tému rozvoj potenciálu zamestnanosti v novom udržateľnom hospodárstve. Kto je za? Kto je proti? Elektronické hlasovanie. Also, vote is open. Hlasujeme. Ešte raz poprosím. Hlasujeme o druhom. To, to je len jedno, jedno oddelené hlasovanie elektronicky. Kompenzačný mechanizmus medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav. Hlasujeme. Closed. Končím hlasovanie. Za EPP tu máme jedného naviac. Končíme. Zamieta sa. A tým sa dostávame k hlasovaniu. Äh, ähm, Správa správa Marinesku. Ospravedlňujem sa správa Figuredo. Dostávame sa k hlasovaniu pozmenujúci návrh číslo 1. Kto je za jednotku? Proti. Kto sa zdržal hlasovania? Príjima sa. Dvojka za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. Trojka za. Proti. Veľmi tesne. Zdržal sa niekto. Trojku preveríme elektronicky. Končím hlasovanie. Príjima sa. Štyrka za. Proti Zdržal sa niekto, prijíma sa 5 za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa 6 za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis jednotka za. Proti. Zdržal sa niekto? To si preveríme. Preveríme si tento kompromis číslo 1. Hlasujme. Končíme. Príjima sa. Sedmička teraz. Kto je za sedem? Proti? Zdržal sa niekto, zamieta sa 9 za. Proti? Zdržali sa, príjima sa osmička kompromis za. Proti? Zdržal sa niekto, príjima sa jedenástka, tá je už bezpredmetná. Kompromis číslo 2 za, proti. Zdržal sa niekto? To si preveríme. Preveríme si kompromis číslo 2. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Príjima sa. 28 Teraz číslo 2, 12 v dvoch časťoch. Prvá časť, kto je za prvú časť, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť, kto je za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 15 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 16 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis číslo 3 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Tieto ďalšie sú bezpredmetné. Sme až pri kompromise číslo 4 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 22 e, za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 23 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 26 za, proti, zdržal sa niekto, Príjima sa. Teraz 29. Ústny pozmeňujúci návrh. Pani Madurel. Myslel som, že chcete niečo povedať. 29 za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 30 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Kompromis 5 za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjima sa. 36 za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjima sa. 37 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 38 za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjma sa. Kompromis 6. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. Kompromis 7. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. 48 za. Proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. 49 za. Proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. Kompromis 9 za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjma sa. 54 za. Ospravedlňujem sa, hovorí pán predsedajúci, pán Žado, ústny pozmeňujúci návrh. Ďakujem, pán predseda. My navrhujeme E, to slovo etik, etika, e, eticky e, vyňať z tohoto textu, lebo by to mohlo viesť k nepochopeniam. Je niekto proti? Vidím, že nie. Tak hlasujeme za 54 ešte raz. To je proti. A zvyšok? No, zvyšok asi už nemá, nemá chuť. Ešte raz teda. 54 za. Proti. Zdržal sa niekto? To si ešte preveríme elektronicky. Takže tretíkrát ešte 54 s ústnym pozmenením v takomto znení. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Pani Karovaľo. Prepáčte, nebol, nebol preklad k dispozícii. To je veľmi zriedkavé. Ešte raz to skúsme teda s prekladom. E, nestresujte, kolegovia. Máme dosť, dobrý čas, máme dosť času. Všetko zvládame s prekladom teda. 54. Elektronicky. Hlasujte. Dámy a páni, hlasujte. Teraz hlasovanie končím a ešte viac než predtým. 55 ako doplnok. Kto je za 55? -ku? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. 56 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 57 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 58 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 59 za. Proti? To si preveríme. Preveríme si 59. Hlasujte. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 60 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Záverečné hlasovanie elektronicky, poprosím vás. Za EPP máme jedného naviac. Je vás priveľa. Končím hlasovanie. Jasný výsledok a gratulácia spravodajkyni. Myslím si, že dnes už e, sme odhlasovali všetko, čo bolo treba. Gratulujeme s veľkým uznaním a tak ďalej a tak ďalej. Končíme teda s oboma hlasovaniami a môžeme prejsť k bodu 10 v našom programe. A tých z vás, ktorí e, odchádzate, prosím, aby ste odchádzali v tichosti, aby my sme mohli ďalej rokovať bod 10, a to je návrh na zmenu a doplnenie Európskeho energetického programu na obnovu. Spravodajkyňou. Dámy a páni, poprosím vás naozaj, prosím, I don't know, I didn't take uh, other text. Other text und Herren, die sich noch unterhalten. Dámy a páni, ktorí sa chcú ešte rozprávať, ak potrebujete diskutovať, prosím, diskutujte vonku. Poprosím vás. My chceme tento čas využiť na ďalší bod, pretože potom nás e, čakajú návštevy. Skúsme to teda ešte raz. Frau, jetzt hat nur eine das Wort, nämlich Frau... Teraz má slovo len jeden z nás, a to je pani spravodajkyňa Katlin van Brempt. Vysvetlite nám, prosím, výsledok a problémy. Dank u wel, voorzitter. Um, collega's, Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Je to nariadenie Európskej komisie a ja by som chcela začať e, tým, že vysvetlím históriu pre tých, ktorí to sledujete. Je to dôležité, aby sme to znovu revidovali predtým, ako prejdeme k návrhu komisie samotnému. Predložila som správu e, na preklad včera a mali by sme o tom diskutovať dnes poprvýkrát pred letnou prestávkou. Pokiaľ ide o tú históriu, tak v 2009 komisia predložila komisiu v súvislosti s hospodárskou krízou, ktorá, ako vieme, e, ešte stále sa neskončila. Ale návrh bol taký, že sa má poskytnúť silná podpora energetických projektov a investícií do tejto oblasti. Návrh komisie, ktorý bol um, nakoniec prijatý, sa sústredil na tri hlavné oblasti, kde chceme uh, dotovať projekty uh, infraštruktúra plynu a elektriny, potom offshore veterné elektrárne a po tretie zachytávanie uhlíka a jeho skladovanie alebo skratka CCS. Tento návrh bol prijatý v trialogu, avšak Európsky parlament hovoril, že by sa mali zdisponibilniť fondy pre energetickú efektívnosť a obnoviteľné zdroje ešte stále sú veľmi dobré dôvody, prečo práve tieto dva e, druhy projektov, hoci máme aj malé projekty a sú stále veľmi efektívne v boji proti klimatickým zmenám. Vytvárajú tiež pracovné miesta e, na miestnej úrovni, ktoré sa nedajú delokalizovať. A to je veľmi dôležitý stimul pre hospodárskú obnovu. Európsky parlament samozrejme bol iba čiastočne úspešný v dialógu, preto, eh, že komisia vo svojom návrhu mm, toto nechcela skutočne vyriešiť, ale aj preto, že vtedy, keď sa to prijímalo, komisia vyhlásila, že nevyužité fondy sa použijú pre takéto účely. V podstate to, čo máme pred sebou dnes, dámy a páni, je v podstate vyhodnotenie e, komisie svojich vlastných krokov. A ja si nemyslím, že by sme sa že by sme mali zabúdať, že sme partnerom komisie. Cieľom je, aby toto nariadenie bolo schválené v Európskom parlamente čo najskôr tak aby sme mohli pristúpiť k, z, k rokovaniu s radou, čo najskôr, aby naše stanoviská sa presadili. Čiže toto je návrh, aby zvyšné fondy sa efektívne použili pre energetickú obnovu a energetické projekty ako také. Dôraz je na miestne a regionálne orgány, hlavne mestské oblasti a toto je špecifické, pretože to sa môže využiť na podporu technickú alebo na poskytnutie bankových zárok a podobne. Čiže projekty, ktoré sú pripravené, budú môcť byť rýchlo sprevádzkované miestnymi a regionálnymi orgánmi. No a hlavný plus alebo hlavný e, dopad, pozitívum je vytvorenie pracovných miest, čo v parlamente považujeme za veľmi dôležité. No a je tu veľmi taký lokálny efekt použitia týchto prostriedkov. Tento návrh je v súlade s tým, čo si parlament želá. Myslím, že úlohou teraz je a aj mojou úlohou je keďže na tejto téme mi veľmi záleží, aby sa to čo najskôr spracovalo. Vzhľadom na nadchádzajúce belgické predsedníctvo by sa tento kontext dal využiť, aby sa, čo, aby sa to prijalo čo najskôr. Myslím si, že e, dôležité je napredovať rýchlo a to znamená, že vo svojej správe e, dúfam, že teda k nej budú iba, iba, ta, iba niekoľko návrhov, aby sa zdôraznili zelené pracovné miesta a sú to také drobné zmeny, ale návrhy, kde sa zdôraznia inovatívne projekty v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie. Čiže inovácia, inovácie, veľmi dôležitý aspekt, musíme zabezpečiť aj to, aby sa vytvorili prepojenia existujúcich štruktúrálnych a kohezných fondov. No a aby 15 miliónov na Digi uh, eh, mm, fondy, aby aj toto sa využila. Toto sú teda dôležité pozmenujúce návrhy, ktoré boli predložené. Samozrejme, že ma zaujímajú názory kolegov, ale ako vždy opakujem, potrebujeme zabezpečiť to, že návrh komisie sa schváli, posilní a objasní. Uh, a najdôležitejšie je, aby sme postupovali rýchlo a získali dohodu s radou. A tým, že získame túto dohodu, to nebude také jednoduché, nie je to také jednoznačné. Je tu niekoľko členských krajín e, v rade, ktoré nebudem menovať, ktoré nechcú tieto prostriedky alokovať na nové investície, obnoviteľné zdroje a energetickú uh, účinnosť. Chcú by sa tieto peniaze vrátili do členských krajín. Ja si myslím, že by, toto by bolo veľmi hlúpe. Neslúžilo by to cieľu tohto výboru. Pokiaľ ide o energetiku, ekonomiku a boj s globálnym oteplovaním. Musíme čeliť energetickým výzvam. Mnohé členské štáty chcú zabezpečiť, aby rozpočet zostal v určitých e, rozmeroch, ale my chceme pokračovať v investíciách do energetickej oblasti a to je toho dobrým príkladom. Ďakujem pekne. A teraz ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem správodajkyni za jej prezentáciu, s ktorou súhlasíme ako tieňoví spravodajcovia za EPP, ale mám niekoľko pripomienok. Najskôr súhlasím s načasovaním, pretože hovoríme o Európskom, o Európskom energetickom programe pre obnovu, no a toto teda nadvezuje na to, čo už bolo rozhodnuté, ale čas nás tlačí, čiže musíme mať špecifické, efektívne a rýchle projekty to je jedna z prvých úvah. Prišiel čas, teda kedy čelíme vážnej kríze, čiže dnes ráno, keď sme hovorili o energetickej politike, tak eh, podľa mňa to znamená, že by sme mali ísť týmto smerom, pretože oblasť energetickej účinnosti a alternatívnych zdrojov je kľúčová. Potom je tu zásadná stratégia, energetická účinnosť, zvlášť v mestských oblastiach. To si vyžaduje súlad e, nariadenia so smernicou o energetických dodávkach. E, ideme týmto smerom. No a k tejto stratégii Čísla, ktoré máme k dispozícii, sú skôr reziduálne ako navyšované, takže musíme mať viac projektov, aj keď to znamená, že musíme znížiť financovanie. Takisto aj geografická rovnováha je dôležitá. No a Tiež nechceme, aby toto bolo bremeno alebo zaťaženie rozpočtov členských krajín, pretože toto by bol krok vzad. K nástroju samotnému finančná inštitúcia, tak e, premrhali sme príležitosť v prvej časti predošlého nariadenia, pretože mohli sme vytvoriť ad hoc fond, a prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev sme mohli znásobiť prostriedky pre niektoré projekty. Tieto reziduálne e, čiastky, ktoré máme, nebude možné toto pokryť. Ideme smerom k číslam kedy do určitej miery sa musíme pozrieť na možnosť obnovy ekonomiky podľa tých e, stanovených linií. Plne súhlasím s tým, čo bolo povedané. Urobíme maximum preto, aby sme celý proces urychlili pretože to je našim hlavným cieľom. Ďakujem pekne. Ganz herzlichen Dank. ďakujem aj ja. kolega Turmes sa chce ešte vyjadriť. Ďakujem. Pani spravodajkyňa, myslím, že v tomto prípade je teraz najdôležitejšie, aby sa uskutočnilo rýchle hlasovanie vo výbore, aby sme mohli začať rokovania. Návrh komisie myslím, že je dobrý. Ja nevnímam nejakú veľkú nutnosť predkladať pozmeňujúce návrhy. A tá základná myšlienka, kde sa hovorí, že samozrejme je to len asi 150 miliónov, ale ak sa nám podarí dostať do finančného nástroja, ktorý môže prispieť k menám, tak e, samozrejme, že to bude mať veľký význam, oveľa väčší význam. E, tak ja som sa stretol s Európskou investičnou bankou, ako aj ke 2TV, čo budú tie, tie banky, ktoré budú spravovať tento fond. No a oni mi vysvetlili, že e, majú fond pre malé stredné podniky juhovýchodnej Európe. Oni využili peniaze z rozpočtu Európskej únie ako časť, ktorá je najviac riziková, potom eh, doplnili eh, banky zo štátnych bank ako KIB a podobne. A potom išli cestou súkromnoverejných partnerstiev. A môže sa tam pridať aj súkromné banky, pretože tie Ehm, nebudú pokrývať ešte toľko rizik. No a jedným z výsledkov a dopadov finančnej krízy je, že hlavne tie lokálne banky, ktoré by dostali tie peniaze na malé projekty, tak tie sa hamie za tie nejaké celkové eh, náklady a kvôli ich znižovaniu v tejto ťažkej situácii, tak v podstate e, sa rozhodujú e, nerealizovať malé požičky. A ak to nezanalizujú, tak nebudú mať dobrú myšlienku o rizikách, alebo predstavu o rizikách. Takže ak tento fond prevezme časť rizik, tak potom e, bude veľa jednoduchšie presvedčiť malé banky, aby na tie dôležité projekty ako renovácia budov a ďalej dávali peniaze. Myslím, že e, sú tam tiež iné projekty e, ako inteligentné merače a tak ďalej. Takže myslím, že tá myšlienka vytvoriť nástroj, ktorý bude mať e, určité dopady a dať prístup eh, investorom ku kapitálu, ktorí chcú šetriť energiu. To je správna cesta. Myslím, že by sme skutočne mali to urobiť. Je to teda dobrý návrh a mali by sme sa ho snažiť eh, zrýchliť. Čo sa týka národných vlád, tak myslím, že všetci z nás, ktorí majú eh, kontakty s národnými vládami, tak myslím, že to je veľmi dobrý prípad, pretože ak národná vláda by chcela urobiť niečo podobné, tak by ju to stálo, ak by všetkých 27 členských štátov malo vytvoriť fondy eh, na podporu takýchto investícií, bolo by to nákladnejšie, ako vytvoriť jeden európsky fond. Takže je to pridaná hodnota tak pre Nemcov, ako aj Britov, Francúzov a ďalších a ich národné rozpočty. Ďakujem pekne. Bedanke mich, Herr von Nistelrooy. Ďakujem pekne, teraz pán van Nistelrooy. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Je to skutočne veľmi pekný výsledok. Bolo želaním EPP, hlavne v projekty, projektoch štruktúrnych, štruktúrnych pracovať s dlhodobým účinkom. My sme boli za to, aby tam bola zaradená energetická účinnosť je pekné, že to tam bolo zaradené. No a je to tiež inovatívne. Ja by som chcel poukázať na to, že inovatívne, ako sme teraz sprístupnili tie peniaze v období krízy, keď banky trošku váhajú a nechcú požičať peniaze na inovatívne projekty alebo projekty, ktoré sú trochu rizikovejšie, avšak vôbec sa netoleruje žiadne riziko. A to by mohlo byť teraz zlomom. To sú projekty, ktoré sú pripravené. Netreba ich nejako vyvíjať. Než máme tu určité pozitívne prvky, synergické efekty s inými európskymi fondami. Aj to treba zdôrazniť. No a druhá inovácia, ktorá je v tomto návrhu, je trošku komplexnejšia. Na jednej strane je tu zväz miesta obcí. Tí sa dohodli, nevieme presne, čo to bude, ale je tu veľké prehlásenie ciele s ohľadom na CO2 ešte ďalej ako 2020. A teraz potrebujeme nástroje. Vidíme, že v prípade kritérií že kto sa pridal k vyhláseniu e, starostov, môže tiež spadať e, do tohto vyhlásenia, keď myslíme 2020, tak mám na mysli a myslím, že pri tejto novej iniciatíve že by na tom sa mohli podielať nielen členské štáty, ale aj miesta, obce, decentrálnych aktérov na tieto ciele. To bolo presne to, čo nám chýbalo pri stanovovaní lisabonských cieľov. To bolo vždy národné štáty a teda. Teraz je tu však 600 obcí, ktoré chcú spolupracovať a aj keby sme teraz nerobili to isté, a pod, a nepodporíme obce, tak to bude len také, taká byrokratická záležitosť, zapojíme našich občanov. Takže všetko je veľmi dôležitý návrh, tak aby v budúcich mesiacoch je tu aj tá flagship iniciatíva komisie. Ja tomu skutočne, eh, ja tomu skutočne eh, dôverujem. Ďakujem pekne. Teraz pani Tikau. Ca și domnul uh, Van Nistelrooy, uh, vreau să susțin uh, importanța investițiilor în eficiență. Zdôrazňuje sa tu dôležitosť investícií, pokiaľ ide o energetickú účinnosť budov a teda všetky investície do tejto oblasti sú vítané. Dúfam, že tých 150 miliónov sa rýchlo bude investovať na opatrenia smerom k energetickej účinnosti. Chcela by som povedať, že poprvýkrát v marci Európska rada uznala cieľ EÚ navýšenie, 20% navýšenie energetickej účinnosti do roku 2020. Rada toto opätovne zdôraznila počas rady 17. júna. A teda ja si myslím, že dnes by sme mali čakať konkrétne návrhy komisie na navýšenie energetickej účinnosti o 20 v horizonte roku 2020. Myslím si, že iniciatíva Smart Cities a zvyšné prostriedky by mohli byť použité práve na tento účel. Chcem zdôrazniť aj to, že toto nemôže byť izolovaná iniciatíva. V apríli 2009 sme zmenili nariadenie, ktoré sa týkalo obno- regionálnej obnovy, aby sme všetkým členským krajinám umožnili využiť 4 Fondu pre regionálny rozvoj práve pre energetickú účinnosť e, obydlí, obydlí, to chcem zdôrazniť, a tiež pre sociálne byty. V roku 2007 v národných programoch mnohé krajiny e, nezapracovali tento rozpočet. No a dnes máme revíziu rozpočtu, čiže členské krajiny spolu s komisiou by mali použiť túto príležitosť práve na to, aby vynaložili alebo vyčlenili viac prostriedkov na tieto účely, mali by využiť 4 z tohto um, FDR a aby sa zvýšila energetická účinnosť obydlí. Ďakujem. Darf dann noch der Kommission a teraz dávam slovo komisii pánovi Bernučimu, ak súhlasíte. Krátka pripomienka, nech sa páči. Euh, euh, Vážený pán predseda, chcem len poďakovať parlamentu za podporu iniciatíve komisie mm, za načasovanie, ktoré veľmi vítam. Je jasné, že ten nástroj, ktorý spomenuli viacerí predrečníci, sa vezme do úvahy, ak sa nám podarí e, vytvoriť e, alebo využiť nevynaložené prostriedky z tohto fondu s podporou e, niektorých zdrojov budeme mať síce malú, ale významnú masu ktorá nám umožní e, prežiť dôležitú skúsenosť a teda odraziť sa. Hovorili sme o iniciatíve, ktorá nemusí, nemôže byť izolovaná. E, máme tu fázu prvej, e, refle- prvej úvahy o finančnej perspektíve, o finančnom výhľade, čiže to by nám malo pomôcť. Ďakujem teda tejto inštitúcii, budeme spolupracovať na tom, aby sme rýchlo dosiahli tento cieľ vzhľadom na to, že rozhodnutie musíme prijať do konca tohto roka. Ďakujem. Chcem sa teda poďakovať. Otázka snáď ešte, či pani spravodajkyňa si želá slovo. Eh, Rada by som dodala, že v budúcich týždňoch budem neformálne rokovať so všetkými kolegami zo všetkých skupín, aby sme čo najrychlejšie dosiahli náš cieľ, to znamená uzavrieť tento materiál čo najskôr. Ďakujem. E, ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Ďakujem za túto e, rozpravu, ktorú týmto aj uzatváram. Bude ešte nasledovať e, teraz rozprava, ale k ďalšiemu bodu, a to je návšteva e, pani španielskej ministerky vedia inovácie, ktorá ale bude zastúpená e, pánom tajomníkom z daného ministerstva. Ten ale ten tiež ešte nie je prítomný a tým pádom nám tu vzniká maličký problém. Mohli by ste sa snáď pozrieť, či nestojí niekde za dverami? Um Často máme totiž hosti, ktorí nechcú vyrušovať a čakajú slušne vonku za dverami. Der Louis bei denen? Ist der Louis auch vor der Tür? Louis bei denen oder, oder sind die gar nicht da? Louis ist outside. Waiting for the von der Staatssekretär. Ja, meine Damen und Herren, Dámy a páni, pán štátny tajomník tu ešte nie je, keďže to bol posledný vlastne bod. Nie je tu pán Vidal Kvadras, ktorý je, má následný bod, mohol by potom na, uh, mohli by sme tento bod predsunúť. Tak bohužiaľ, ospravedlňujem sa, musíme za, zaradiť e, krátku prestávku. A ani neviem, kedy príde. Kedy príde ten e, pán z ministerstva. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, äh, ich bedanke mich herzlich, dass Sie ein bisschen Geduld kolegovia, chcem sa vám poďakovať za tú trpezlivosť, ktorú ste preukázali. Máme ten problém momentálne, že španielské predsedníctvo a jeho zastupcovia sú ešte iba na ceste z letiska. Podarilo sa nám však e, e, dosiahnuť, e, aby pán Vidal Kvadras vo vynikajúcom športovom výkone sa sem premiestnil nevieme ani odkiaľ, veľmi rýchlo sa sem premiestnil a môžeme teda prebrať jeho bod, ktorý mal nasledovať až po návšteve. Môžeme mu udeliť e, odmenu, cenu, ocenenie za jeho športový výkon a zároveň mu udeliť slovo, aby nás poinformoval o tom, ako to vyzerá so smernicou o bezpečnosti dodávok plynu. O tom sa e, výrazne diskutuje. Máte slovo. Uh, ďakujem, pán predseda. Bolo mi povedané, že s môjim bodom, uh, s, uh, môj bod príde na uh, rad o 12. hodine uh, ale ako vidíte, uh, stihol som to veľmi rýchlo, utekal som čo najkejšie z kancelárie. Ďakujem teda a chcel by som samozrejme začať úprimným poďakovaním um, všetkým e, tieňovým spravodajcom, vám, pán predseda, za, vašu, za vaše neutíchajúce e, vklady, e, inšpiráciu k tejto téme, legislatívnemu procesu spájajúcom sa s zaistením bezpečnosti dodávok plynu. Treba povedať, že toto je niečo, čo sme veľmi potrebovali. Úzkú spoluprácu, ktorá prispela k k niečomu, čo ja by som naozaj nazval úspešným e, výsledkom. Viete, že v stredu večer sme dosiahli neformálnu e, dohodu e, v trialógu s radou k tejto otázke, k tejto legislatíve. Tento text vám bude všetkým dnes distribuovaný. A to tak skoro, ako, len, ako náhle budeme mať vlastne zelenú od právnych lingvistov, ktorí sa textom zaoberajú. Dúfam, že ten dnes text dostanete. Rada by podľa očakávania ho mala potvrdiť zajtra e, v Koreperi. A my budeme, dúfajme teda v tomto, v tomto e, výbore o kompromise hlasovať v týždni e, v, v, v júli, keď bude naše zasadnutie a Hlasovanie v pléne v zásade prebehne na 2. 2. septembrovom pléne, druhom zasadnutí plen, plenárnom v septembri. Chcel by som komisii poďakovať za, za jej výbornú sprostredkovateľskú prácu medzi e, oboma spolu zákonodarcami a takisto tiež e, španielskému predsedníctvu, ktoré nás e, informovalo o aktuálnom stave e, postupu e, rady. Veľmi na, bezprostredne nás informovali o rozhodnutiach rady. Bolo to, bolo to, bola to len inteligentná spolupráca, nebojte sa, žiadna špionáž. Ako som už bol skôr povedal, môžeme byť celkom spokojní s výsledkom tohoto rokovania. A keď už bude e, to, tento výsledok implementovaný, určite to zníži zraniteľnosť e, únie e, vo vzťahu k možným budúcim výpadkom dodávok plynu. Ten štandard M-1, zavedenie spätného toku a technológií pre túto oblasť pre všetky interkonektory medzi členskými krajinami do doby troch rokov. Takisto by som chcel poukázať na nárast alebo zvýšenú úlohu komisie pri koordinácii e, naliehavých alebo akcií v prípade, v prípade výpadkov. Ide o zabezpečenie toho, že národné preventívne e, akčné plány svojou teda neohrozia bezpečnosť dodávok do členských krajín. Toto bolo pre nás kľúčové v diskusii. Uh, sila v je teda ozaj interventovať v týchto akčných plánoch, aby sa zabezpečili dodávky pre všetky členské krajiny. A v tomto duchu solidarity e, chceme dosiahnuť to, aby v prípade krízy všetky členské krajiny, hlavne tie, ktoré sú hlavne postihnuté krízami, mali prístup dosť a dosť plynu pre svojich chránených klientov. Pokiaľ ide o geopolitické aspekty bezpečnosti dodávok, zaviedli sme viacero predpisov, ktoré zdôrazňujú výraznú úlohu únie pri e, podnikaní krokov pri krízových situáciách, keď sa už deje nejaký výpadok mimo únie, alebo teda aj e, kedy tieto krízy môžu mať dopad na členské krajiny. Toto je osobitne relevantné v dnešných dňoch, pretože sme uprostred takejto krízy, novej krízy, tentokrát medzi Bieloruskom a Ruskom, a ak táto kríza nebude vyriešená, tak by to mohlo mať výrazný dopad na naše pobaltské členské krajiny a možno aj e, Polsko. Našťastie tu veľmi rýchlo komisia e, začala včera konať. E, riaditeľ e, generálneho riaditeľstva pre energetiku e, priamo odletel okamžite do Minska a Dúfajme, že kríza čoskoro bude vyriešená. Myslím si, že môžeme byť tiež spokojní s tým, že sme dosiahli viacero dobrých kompromisov, pokiaľ ide o integráciu e, plynových e, e, ostrovov do Európskej únie. Ďalej je tu požiadavka zvýšenej e, transparentnosti, doložiek o, o destináciách. Another a k tomu dané rozhodnutia. Ďalší pre nás kľúčový bod pre nás, parlament, bola potreba zdôrazniť, že prvá línia obrany, by mali by, tou by mali byť trhy. A toto nám je teraz v texte veľmi jasné. Ak e, by som tento stručný úvod mal e, zhrnúť, je, bol tu veľmi citlivý bod pre mnohých kolegov, a to je vyhlásenie E, núdzového stavu môže byť e, flexibilné pre takéto scenáre. Komisia teda môže spustiť všetky mechanizmy zamýšľané v tomto usmernení na úrovni EÚ e i na regionálnej úrovni. Regionálnou úrovňou chápeme členskú krajinu, viacero členských krajín, alebo spájanie e, regiónov medzi členskými krajinami. Nie je tu daná jasná definícia, takže komisia má širokú, vlastne široké pole konania. Toto je skutočné riešenie skutočného problému. Ak budeme podporovať rozvoj infraštruktúry na národnej úrovni, teda takto môžeme podporiť a takisto spoluprácu medzi členskými krajinami. Spúšťa sa tu minimálny štandard dodávok pre všetky e, európske domácnosti. Záverom treba povedať, že nám to pomôže rýchlo koordinovať reakciu v prípade núdze v rámci únie i pokiaľ ide o krajiny tretie. Úprimne povedané, keď posudzujeme pôvodnú stanovisko rady keď išlo teda len o jas, iba smernicu, to bolo pôvodne, to bola len teda smernica, tak môžeme povedať, že sme prešli už dlhou cestou. Máme tu silnú reguláciu a myslím si, že technicky veľmi dobre vyváženú usmernenie. Kolegovia, môj názor je ten, alebo odporúčanie, aby ste v hlasovaní v júli plne podporili tento kompromis. Som presvedčený, že ako nále si text prečítate, text, ktorý má podporu naprieč e, skupinami od všetkých tieňových spravodajcov, určite si e, určite nadobudnete názor, že si zaslúži podporu. Samozrejme, že som vám ako vždy plne k dispozícii na akékoľvek vyjasnenie, ktoré by ste mohli považovať za potrebné po tom, čo si text prečítate. Ďakujem pekne. Ähm, Ďakujeme. Pán kolega äh, vydal kvadras za túto prednášku aj za vynikajúcu prácu. Bolo to naozaj bola to ťažká práca, a zdlhavá práca, ale keďže všetci prítomní sa naozaj výrazne usilovali, je to podľa mňa veľmi zaujímavý výsledok. Prihlásili sa dvaja kolegovia. Prvý e, má slovo kolega Mesároš. Nech sa páči. Köszönöm, elnök úr. E, nagy figyelemmel követtük e, Vidal Quadras úr tevé. Ďakujem. Sledujeme prácu pána Quadrasa s veľkým záujmom a ďakujeme mu za jeho snahu. Tiež som sa pokúšame mu pomáhať tak, ako to len ide. Pre stredoeurópske krajiny je táto téma veľmi dôležitá a vítame štruktúru, regionálnu štruktúru, ktorá je obsiahnutá v prílohe 4. Je to značný stimul pre krajiny, kde nie sú ešte vybudované prepojenia Ehm, dodávky plynu sú pre nás čoraz dôležité, dôležitejšie a takisto stúpa aj dopyt. Čiže m, mm, neviem, či nebudeme čeliť podobným situáciám aj v budúcnosti, kedy e, Rusko zastaví dodávky. Čiže nemôžeme sa spoliehať na nejaké uspokojivé riešenia a právne možnosti v rámci existujúcich smerníc. E, Čiže domáci trh bude zohrávať kľúčovú úlohu. E, plinárenské spoločnosti musia mať prístup k všetkým spotrebiteľom v EÚ. Aby sme zabránili e, zastaveniu dodávok plynu, potrebujeme konkurencieschopný národný trh ktorý sa bude spoliehať na rôznorodé alebo diverzifikované zdroje a koridory. Tento návrh je dôležitý aj preto, že ak krajina podpíše unilaterálnu dohodu, tak môže ohroziť dodávky v zvyšku EÚ. Krajiny tiež musia identifikovať potenciálne slabé miesta v dodávkach, ktoré musia vyriešiť v čase krízy. Bezpečnosť dodávok sa zaručí prostriedkami ako e, napríklad palivová zmena, pretože takýmto spôsobom možno znížiť dopyt po plyne. Naše kroky e, v EÚ musíme skoordinovať, ak chceme sa vyhnúť a zabrániť kríze. Existujú oblasti, kde je možné nahradiť plyn napríklad elektrinou a týmto znižiť dopyt po plyne. Ďakujem za pozornosť. Klutumus. Klutumus. Naozaj musím tiež zablahoželať pánovi Kvadrasovi. Možno nie všetci viete, že náš problém pred posledným kolom rokovaním e, v útor, z útorka bol ten, že vlády nechceli, aby Európska komisia zohrávala úlohu v kontrole národných e, urgentných plánov, že v podstate nebudeme mať dostatočnú európsku koordináciu nebolo jednoduché e, vlády presvedčiť. A potom Alecho prišiel s výbornou myšlienkou použiť svoje ruské kontakty. Takže v podstate sme získali väčšiu politickú pozornosť pred našim rokovaním e, v útorok. A podľa mňa toto fungovalo veľmi dobre Takže včera v noci Gazprom znovu naplnil všetky uh, plynovody, takže mm, výborne. Už ďakujem za upozornenie. To je pre mňa tiež novinka, že kolega takto dospelý výsledkom kolega Nistleroj teraz. Pán predseda. Po predošlých komentároch neviem, kedy skončíme s týmito chválami. Nielen, že je to veľmi inteligentný návrh, ale tiež rieši tú potrebu veci urychlovať. Musíme sa teraz zamerať na výsledky. <clears throat> A čo sa udialo tento týždeň, ukázalo to, ako veľmi dôležitý je tento nástroj, aby sme prakticky veci pretavili do ehm, teda reality. Pokiaľ ide o plyn a to, kedy tento nástroj bude zohrávať svoju skutočnú úlohu v takej miestnej a regionálnej úrovni, tak podľa mňa týmto nástrojom plníme to, čo Buzek nedávno chcel, a síce vytvoriť praktický nástroj pre Úniu, konkrétny základ solidarity, ktoré vlastne, čo vlastne znamenajú tieto prepojenia. Takýto návrh umožní Európe ukázať, že veci môžu fungovať, nepotrebujeme na to krízu. Samozrejme, že v čase krízy je tu tendencia využívať vzťahy a kontakty a takto navýšiť e, efektívnosť e, systému dodávok plynu. To treba povedať k prepojeniam. Ale pripravili sa viaceré návrhy v tomto smere. A teda ja súhlasím s pánom Turmesom. Táto práca je veľmi dobrá. A pán Vidal Kvadras podľa mňa urobil výbornú prácu. Dobre, a keď teraz sa sme pri tých slovách vďaky, tak ja by som chcel poďakovať aj všetkým zamestnancom sekretariátu, zamestnancom poslancov, poďakovať, pretože na to sa často zabúda. v rámci tých dní a pracovných hodín sú mnohé rokovania a naši kolegovia do toho investovali skutočne veľmi veľa času a energie, aby sa všetko dobre podarilo. Dobre, ako ďalší následuje pán Šimanský. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som tiež chcel pogratulovať spravodajcovi, pretože odviedol skutočne mimoriadnú prácu, investoval do toho veľké veľa energie. Toto nariadenie je mimoriadne dôležité. No ešte naš, naše ciele, alebo našim cieľom je kompromis, ktorý bude spĺňať očakávania, ktoré boli predtým eh, iné a ambicioznejšie. Parlament mal ambicioznejšie ambície predtým, alebo ciele. Napríklad ten spätný tok, či tieto nariadenia, ustanovenia, na ktorých rada trvala, budú v podstate znamenať, že napríklad v prípade e, plynovodu Amal investori nebudú mať spätný chod. No a keď sa vec, veci nebudú vyvíjať dobre, tak bude jednoducho zatvorený. zatvorený. No a čo sa týka právnych nariadení, Myslíme niečo iné. Myslím na doložky o reexporte a mieste učenia. My sme skončili s niečím, čo je oveľa všeobecnejšie. Už dúfajme, že to nebude viesť do situá- k situácii, kedy Európska komisia nebude musieť plniť svoje povinnosti. postupovať proti opatrenia, ktoré by škodili trhu. Ďalej, krízový manažment, rokovania, e, manažment e, regionálnych kríz. Treba však zajistiť, že to nebude viesť k situácii, kedy EÚ nebude cítiť zodpovednosť za regionálne krízy. V konečnom dôsledku je postihnutá celá Európska únia. A to akýmkoľvek prerušením dodávok plynu. Právne zastúpenie Európskej únie je tiež dôležité. Myslím, že rada to oslabila a rada sa míli, keď ja, alebo nekoná správne, keď oslabuje naše pôsobenie v medzinárodnej politike. Hlavne, čo sa týka zahraničných vzťahov. No dúfajme, že nebudeme mm, budovanie ropovodov brať len ako čisto komerčnú záležitosť, pretože e, to má aj politický rozmer. No a vlády, vlády hlavne na východ od EÚ, e, musia cítiť na našu politickú silu. Vo všeobecnosti je však ten kompromis dobrý. Nám sa podarilo ponechať si mnohé ustanovenia, ktoré sú veľmi dôležité. Pani Rejra Madurel. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Nož, áno, ja by som chcel len povedať, že náš tieňový spravodajca tu nie je, je ešte v inej budove. No, avšak tak tomu by som chcela poďakovať Vidalovi Kvadrasovi za jeho prácu aj za jeho priateľské slova na adresu španielského predsedníctva. To nám umožnilo dosahovať reálne výsledky, ktoré sú pre EÚ mimoriadne dôležité, hlavne s ohľadom na krízy, ktoré sú čoraz častejšie v závislosti od tretich krajín a aj negatívne dopady, ktoré z toho vyplývajú pre našu schopné na naše hospodárstvo. Toto je skutočne dôležitý krok pri stanovovaní našich cieľov pre európske trhy. A my chceme zaistiť dodávky za rozumnú cenu, ohľadu plné aj k životnému prostrediu. To sú dôležité, dôležité body. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Tým sme tento bod programu odbavili. Ďakujem všetkým. Dúfam, že v nasledujúcich týždňoch to uzavrieme v parlamente. No a medzi nami vítam štátneho tajomníka pre výskum, pána Vikalda, ktorý dnes prišiel medzi nás. On zastupuje pani ministerku Carmen Diaz, ktorá bohužiaľ nemohla prísť čo nám je veľmi ľúto. Ja sa s ňou veľmi rád stretávam. My sme sa vždy tešili zo všetkých našich stretnutí. Takže ešte raz vítam vás medzi nami. Ďakujem pekne za to, že tu vystúpite, máte slovo, nech sa páči, môžete začať. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Všetkým želám nádherný deň všetkým členom, veľa váženým členom výboru ITRE. Najskôr by som sa rád ospravedlnil za to, že som prišiel trošku neskôr. Na vstupe som musel prejsť niektorými kontrolami. A sa to trvalo skoro dve hodiny. No a ja sa chcem ospravedlniť aj v mene pani ministerky, ktorá dnes bohužiaľ nemohla prísť pretože musela sa zúčastniť veľmi urgentného zasadnutia španielskej vlády. Som veľmi rád, že dnes môžem byť medzi vami a povedať vám e, niečo k bilancii španielského predsedníctva v oblasti rozvoja výskumu. E, keď pani ministerka 28. januára prvýkrát vystúpila, tak Španielsko práve prevzalo predsedníctvo No a to, boli, to bolo tiež obdobie veľkých zmien v EÚ. Nová zmluva, nová komisia, ktorú parlament ešte musel potvrdiť, stratégia 2020, ktorá ešte musela byť tiež stanovená a ďalej agenda plná rôznych tém, hlavne e, čo sa týka Rady pre konkurencieschopnosť a výskum. Okrem toho, bola hospodárska a finančná situácia veľmi komplexná. V podstate takou ostala až dodnes. Aj napriek všetkým týmto problémom sme sa rozhodli konať aktívne a nechceli sme sa vzdať žiadnych z pôvodných cieľov. Na to, aby sme tie ciele dosiahli, sme vypracovali program, ktorého priority, ktoré sa označujú troma veľkými I implikácia, integrácia a zaangažovanie a zlepšenie. Zaangažovanie a zlepšenie. Dobre. Tu musela Európska únia byť integrovanejšia a začať lepšie fungovať hlavne, čo sa týka novej stratégie Európa 2020 a cieľov, ktoré si stanovili členské štáty. No a na tejto osi integrácie sme celkom konkrétne v prípade e, riadenia e, priestor ERA rozvinuli a mechanizmy e, Európskej rady pre výskum prepracovali. A okrem toho súčasný KRESTE, čo je výbor pre výskum a technologický vývoj posilnili. Preto máme výbor ERA, ktorý silnejšie a intenzívnejšie zapája členské štáty do vypracovávania stratégie. Okrem toho sme dosiahli veľký pokrok e, v Európe vedomostí, čo sa týka vedomosti, čo sa týka mobility a podpory vedcov. V prvej časti e, nášho predsedníctva na rade v marci a potom ešte aj potom sme naše e, závery predstavovali na rôznych formáciách rady. Myslím, že tento krok bol veľmi dôležitý v rámci tej piatej veľkej slobody a totiž slobode pohybu vedomosti, Tieto iniciatívy boli veľmi dobre prijaté tak našimi kolegami na rade, ako aj na komisii. Čo sa týka nášho príspevku k smerovania stratégie Európa 2020, by som chcel poukázať na to, že na Rade pre schopnosti, ako aj na neformálnom februárovom zasadnutí, hovorili o dvoch rôznych aspektoch. Okrem významu tejto stratégie išla aj o ciele a indikátory, indikátory týko sa ERI. Mimoriadne sa prejavilo, že indikátory sa treba zaradiť, ktoré eh, hodnotenie eh, procesov, výsledkov, investícií do výskumu a vývoja inovácií. My dúfame, že tento cieľ, ktorý v marci predstavila komisia, bude schválený na rade a to bude aj zohľadňovať. Okrem toho chceme oblasť výboru ERA, ktorý bude integrovanejší. Jedná sa tu o konkrétne veci ako vedecké infraštruktúry, S-Fleet, PPP projekty a podpora žien vo výskume a technológii v Európe. Tieto otázky boli v záveroch zaradené do záverov k rôznym aspektom ERA. No a okrem toho, by som okrem tejto osi chcel ešte poukázať na to, že španielské predsedníctvo tlačí na to, aby boli schválené závery, ako aj usmernenia politického charakteru by dostala komisia a členské e, štáty, čo sa týka budúceho plánu pre výskum a inovácie. Predsedníctvo myslí, že by sme sa mali tiež zamýšľať nad budovaním inovatívnej Európy, e, kde sa bude hovoriť o niekoľkých dôležitých aspektoch, na ktorých by sa mala zamyslieť komisia. Závery rady sa dajú rozdeliť do piatich oblastí financovanie, trhy, governance, regióny a ľudia. Čo sa týka tej druhej osy, implikácie alebo zapojenie, tiež si myslíme, že tieto programy o eh, rôznych povách eh, treba naštartovať a treba zohľadňovať aj všetky požiadavky, energetické zdroje, klimatické zmeny, starnutie populácie a príslušné choroby. a hospodárska kríza. Už v tomto zmysle by som chcel niečo povedať ešte niečo k našej hlavnej téme, ktorú sme si stanovili na neformálnom zasadnutí Rade ministrov San Sebastián vo februári. Išlo o naštartovanie a hospodársky rast. Tento dokument členské štáty EÚ jednotne podporili a tu sa zdôrazňuje úloha vedy um, a jej význam v boji proti krízi. No a na to, aby sme to podporili, je dôležité aby e, politici mali e, jednoduchší prístup k programom, aby to bolo štrukturované čo najjednoduchšie. Ako viete, zjednodušenie je ktorá je, ktorá je pre španielské predsedníctvo veľmi dôležitá a ktorá je pre radu aj naďalej veľmi dôležitá e, pre inštitúcie a pre všetkých aktérov, ktorí sa zúčastňujú našich projektov, hlavne malé stredné podniky. Predsedníctvo si myslí, že zjednodušenie dekondicia Sikva nones na to, aby sme dosiahli pokroky v rámci ERA a aj Európa 2020. Avšak nemôžeme sa sústrediť len na zjednodušovanie postupov a noriem. Potrebujeme tiež nový model potrebujeme sa opierať o dôveru a podporovať výskum a vývoj základným financovaním. Dúfame, že tieto výsledky budú dobré pre malé a stredné podniky a že bude dobré, že sa budeme môcť sústrediť na výskum a administratívne práce vstúpe do úhľadia. My, španielské predsedníctvo, s veľkým uspokojením konštatujeme, že v máji boli predložené tomuto závery. Čo sa týka sociálnej dimenzie éra, tak môžeme konštatovať, že integrácia a implikácie majú to tre, tretie I, inklúzia a začlenenie. A k tomuto chceme povedať, že výskum a inovácie zostávajú dôležité Eh, zahrajú dôležitú úlohy pri boji proti chudobe a sociálnej exkluzii. Neustále opakujeme, že poznatková Európa musí bojovať za to, aby sme mali vedu, ktorá bude angažovaná a aj citlivá. Počas našho predsedníctva, ako ste viete, sme sledovali víziu veľkých víziev eh, švedského predsedníctva. To podporujeme. No a do toho zapojení. Jedná sa tam o boj proti chudobe a nerovnostiam. A to je výzva pre našu vedu. Tuto iniciatívu 10 rokov po stanovení rozvojových cieľov milénia a vyhláseniu roka proti sociálnej exklúzii začali sledovať so závermi majovej rady, alebo v týchto záveroch, eh, sa pozornosť upriamila na rozvoj sociálnej dimenzie eh, a ako transverzálny spôsob podporiť technologickú a vedeckú excelentnosť a vytvoriť eh, priestor spolupráce, rozvoja a výskumu a súčasne bojovať proti exklúzii je tu aj priamy súvis s stratégiou Európa 2020 a hlavne s prioritným e, cieľom podpory integrácie, sociálnej integrácie. Z legislatívneho hľadiska sme veľmi radi, že sa nám podarilo e, realizáciu dvoch iniciatív v rámci nového, novej Lisabonskej zmluvy. To je prípad rozhodnutia Európskeho parlamentu a rady týkajúcej sa účasti spoločenstva na spoločnom programe na výskum a vývoj v Obaltskom mori. Týka sa to množstva členských krajín, rovnako tak nariadenie Európskeho parlamentu, kde ide o Európsky program pozorovania Zeme, GMS, a počiatočných operácií. Týka sa to obdobia 2011 až 2013 Chcel by som túto príležitosť využiť a poďakovať parlamentu za veľmi plodnú spoluprácu medzi inštitúciami počas schvaľovania týchto iniciatív. Osobitne by som chcel poďakovať za skvelú spoluprácu dvom spravodajcom, pánu Ekovi, pani Ek a pánu Glantovi, ktorí vynikajúco prispeli k dosiahnutí tohoto výsledku. Za pol roka Ministerstvo pre vedu a inovácie uskutočnilo tiež neformálne stretnutia ministrov v San Sebastiane a dve rady pre konkurencieschopnosť. E, mohlo, mohla tu byť dosiahnutá európska schoda, zhoda, alebo dosiahla sa európska zhoda vo viacerých témach politickej agende EÚ. Okrem toho sa uskutočnilo 40 akcií počas predsedníctva, ktoré zorganizovalo ministerstvo a jeho útvory a my, útvary. A my si myslíme, že Lisabonská zmluva dala možnosť európskym občanom viac sa prejaviť a my ako predsedníctvo sme sa o to aj snažili. Chcem povedať, že vďaka obrovskej komkému e, záujmu a obsahu e, podujatí predsedníctva sa nám podarilo zapojiť rôzne zainteresované osoby do vedy a inovácií a prispieť závermi vyvodenými na základe týchto akcií do rôznych tém, ktorými sa zaoberali Rady pre konkurencieschopnosť počas našeho predsedníctva. Rád by som tiež oznámil, že španielské predsedníctvo e, vyvíja osobitné úsilie a prispieva výraznou mierou k tomu, aby, mohol byť dosiahnutý, aby mohla byť dosiahnutá európska zhoda týkajúca sa finančnej realizovateľnosti e, veľkej medzinárodnej infraštruktúry ITER. Dámy a páni, poslanci, už takmer končím svoj prejav a ako som povedal na úvod, na úvod našeho predsedníctva sme vedeli, že nás čakajú veľké výzvy. Nie však výzvy nemožné. Po tom, čo do platnosti vstúpila nová zmluva a po tom, čo sme tiež mali novú komisiu, neprestaneme však kvôli tomu byť proaktívni a ambiciozní, pokiaľ ide o ten záväzok prispieť k dosiahnutí pokroku a smerovaniu k znalostnej Európe. A to neustále. Bez toho, že by sme zabúdali E, na Európu pre občanov. Európu, ktorá zažíva najhoršie hospodárske krízy, teda okamžiky krízu od roku 99. E, e, na základe našej podpory, integrácie, implikácie a inklúzie sme presvedčení, že sme významne prispeli k budúcemu rozvoju európskeho výskumného priestoru a že sa nám podarilo zlepšiť veľmi konkrétne aspekty európskeho výskumu z ktorých niektorí, niektoré sa poprvýkrát v európskej agende vôbec objavili. Pre mňa je to veľké učinenie, že môžem povedať, že španielské predsedníctvo plne rozvinulo a úplne splnilo ciele a politickú agendu, ktoré si uložilo na úvod. Okrem toho sme mali možnosť e, mať široký e, profil konferencií a akcií. Musím však tiež povedať, že veda a európske inovácie neustále čelia dôležitým výzvam. Mnohé z týchto víziev dnes už sú podmienené krehkou hospodárskou situáciou medzinárodnou a tiež veľkou potrebou členských krajín stanoviť to, kam investovať svoje verejné zdroje, ktorých je málo a ktorých, ktoré sú vo väčšine krajín obmedzené. Je dôležité, aby naše krajiny i v budúcnosti investovali do výskumu a vývoja a inovácií. A v tomto smere by som chcel zdôrazniť významnú úlohu, ktorú zohrávate vy všetci v tejto inštitúcii. Napríklad parlament, ktorý je životne dôležitý pre mnohé rozhodovania, ktoré ovplyvňa rozpočet spoločenstva v budúcich rokoch. Je veľmi dôležité, aby takáto predstava o Európe, o prítomnosti a budúcnosti eh, mohla byť zdieľaná tiež európskymi občanmi. Európsky občania sú totiž konečnými príjemcami a je to tiež dôvod pre existenciu našich politík. Im musíme skladať naše účty. Preto je dôležité, aby ste zo svojej funkcie podporili nutnosť toho, aby Európska únia a jej členské krajiny i naďalej podporovali výskum, vývoj a inovácie. Toto je jedna z posledných akcií spojených so španielským predsedníctvom. Preto by som to rád využil a chcel by som vám poďakovať za jednak vašu spoluprácu počas pol roku predsedníctva a tiež chcel by som vyjadriť Belgicku, Maďarsku a ďalším krajinám, ďalším predsedníctvam podporu a prianie množstva úspechov vzhľadom k intenzívnemu úsiliu, ktoré teraz musia vyvinúť. Na druhú stranu a na záver by som chcel verejne poďakovať všetkým ľuďom, celému týmu, ich úsiliu a angažovanosti, ktoré umožnili predsedníctvu španielskému považovať za splnené všetky ciele, ktoré sme si stanovili 1. januára. Som vám e, plne k dispozícii. Akékoľvek otázky budete mať, môžete sa na mňa e, obratiť. Chcem vám poďakovať každopádne za vašu pozornosť a za to, že ste dnes tu. Ganz, ganz herzlichen Dank. Srdečná vďaka za informácie, za zhrnutie, za dobrú, do, dobrú spoluprácu. Už sa niektorí kolegovia prihlásili o slovo. Kolegyňa Madurel je prvou. Gracias, presidente. Bueno, ante todo, señor... Ďakujem pekne, pán predseda. A pánovi štátnemu tajomníkovi ďakujem, že prišiel na schodu tohto výboru v mene mojej skupine by som chcela zablahoželať k práci, ktorú vykonalo Ministerstvo pre vedu a inovácie za 6-mesačné obdobie predsedníctva. Urobili ste veľa práce, máte ambiciózny program, veľmi dobre štrukturovaný a prezentovala nám ho ministerka Garmendia na začiatku predsedníctva a veľmi dobre to zapadalo do práce tohto výboru sme radi, že do veľkej miery ste dosiahli vaš, vaše ciele. Medzi tými vecami, ktoré ste spomenuli, tak by som chcela sa vrátiť k pokroku v rozvoji európskeho výskumného, európskej výskumnej oblasti alebo priestoru. V každej z tém, ktorú ste spomenuli, riadenia správa, ukazovateľa, infraštruktúra a podobne, sa urobilo veľa. Ale medzi závermi, ktoré prijala rada, sa dal dôraz na rozvoj sociálnej dimenzie vedy a výskumu. Chceli by sme vám zabohoželať k dosiahnutiu tohto cieľa. Veľmi často, pán Petris, je ťažké dať teóriu do praxe. A s tým je spojená moja otázka. V praxi ako si myslíte, že závery prijaté v Rade ohľadom zásadnej sociálnej dimenzie vedy a výskumu sa odrazia v skutočných programoch? A druhá otázka k inováciám. Politické usmernenia španielského predsedníctva ohľadom inovácií. Ako sa tieto dajú dať do praxe na úrovni EÚ alebo na úrovni členských krajín? No a ešte na záver chcem zablahoželať k opatreniam, ktoré boli vytvorené pre lepšiu rodovú rovnováhu v oblasti vedy a technológií. Musíme použiť všetok potenciál EÚ, nielen polovicu, to je zásadné. Preto, aby sme mm, boli konzistentní pokiaľ ide o naše hodnoty a dosiahli naše ciele v oblasti hospodárskej súťaže. Ďakujem. Kolegyňa Hercog. Uh, eh, thanks, uh, uh, thanks, minister, Ďakujem pánovi štátnemu tajomníkovi. Len niekoľko bodov. Najskôr blahoželám španielskému predsedníctvu. Keď došlo ku kríze, tak uh, Myslela som si, že sa budete venovať len finančným trhom a neurobili ste to. Je to špeciálne na snaha, aby výskum a inovácie boli e, na špičke priorit, keď všetci hovoria len o peniazoch. Chcem vám zablahoželať k dosiahnutiu toho, čo ste dosiahli v GMS e a EU 2020, ako aj k sociálnej inklúzii, pokiaľ ide o projekt, európsky projekt pre európsky výskumný priestor. Hlavne tým, ktorý máte v Bruseli, pracuje s nami veľmi úzko na politike, ako je napríklad GMES. Moja otázka sa týka rozpočtových nástrojov na, na splnenie záväzkov Lisabonskej zmluvy, ako je napríklad vesmírna politika, inovačná politika, ITER. A veľmi jasne by som chcela povedať, že tento výbor ITRE nechce nejakým spôsobom znižovať prostriedky FP7. E, tie musia zostať zachované a rada musí pochopiť, že my teraz nečelíme rozpočtovej, ale demokratickej výzve, že to sa jasne podkopáva Lisabonská zmluva, ak toto nedosiahneme. Moja otázka je teda veľmi jednoduchá budete mať odvahu, aby sa narušila hegemónia ECOFINu a aby nedošlo k znižovaniu demokratických cieľov Lisabonskej e, zmluvy. Ďakujem za odpoveď a táto skupina e, vás, e, sa vám bude snažiť pomôcť, ak teda nám budete pomáhať. Kolega Lange. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán štátny tajomník, na Rade e, o hospodárskej súťaži 3. marca e, Rada celkom jasne ukázala, že priemyselná politika v EÚ by mala byť e, prioritou a tu Rada komisiu vyzvala, aby predložila oznámenie a na tom E, komisia aj pracuje. Možno by ste z vašej perspektívy mohli naznačiť, aké prvky vy, práve pokiaľ ide o inovácie, v takomto oznámení považujete za dôležité pre integrovanú politiku budúcnosti. Aký input pre vašu prácu z pohľadu výskumu a inovácií pre takúto priemyselnú politiku vnímate? Ďakujem. Ďakujeme. Kolega Voorzitter, dank u wel. Ďakujem pekne, e eh, met betrekking. Ďakujeme. My u EPP sme mali naozaj pozitívne dojmy. Myslíme si, že, že ste sa veľmi správne sústredili na tému konkurencie schopnosti a inovácie Povedali ste, že určité veci teraz odovzdávate predsedníctvu belgickému a mňa by zaujímalo, aké sú témy najkritickejšie, tie, ktoré pre, pre, pre, prenašate ďalej pri, e, v súvislosti s riadením RRR a takisto s dokončením ERA. Ide tu vlastne o známy európsky výskumný priestor. Bolo množstvo neformálnych stretnutí počas vašeho predsedníctva. Ja som mal možnosť sa zúčastniť e, podujatia pre inovatívne regióny za účasti 500, 500 účastníkov z oblasti univerzít i regiónov. A v tejto súvislosti by som sa chcel spýtať na následovnú vec. Vy ste hovorili o význame sociálnej dimenzie, to plne podporujem my tu v parlamente sme pracovali na synergiách e, medzi jednotlivými fondami. Sú tu otázky obsahové. Mňa by zaujímalo, či zohľadňujete aj teritoriálny rozmer. To je totiž niečo, čo je v Lisabonskej zmluve no-, e, novo formulované. A to teda neznamená, že musíte mať len inteligentných vedcov, ktorí môžu voľne cestovať. Dôležité je, aby všet, všetko toto k niečomu viedlo. Aby inovácia niekde prebiehala. Tiež by som sa chcel spýtať na to, aký vidíte pokrok v tejto oblasti. To te, te, teda znamená synergie medzi fondami a združovaním a špecializáciou v jednotlivých regiónoch. Teraz má slovo pán Weber, ďakujeme. Vážený pán štátny tajomník, španielské predsedníctvo dal, zdôraznilo rozvoj výskumu a inovácií na úrovni Európskej únie. Ja sám som podpredsedom delegácie pre Čínu a vidím, akou rýchlosťou nové krajiny rastú v oblasti e, výskumu a inovácií. Hovorím o Číne, ale mohli by sme hovoriť aj o Indii a ostatných krajinách. My sme naozaj e, v takom zovretí USA a vynarajúcich sa nových krajín, ktoré znižujú svoje zaostávanie rýchlosťou, o ktorej sme netušili. A krajiny ako India má 300 tisíc nových informatikov, inžinierov a to má dopad na výskum, ale aj na našu pozíciu na delokalizáciu výskumných centier do týchto krajín. Čiže môžeme sa len tešiť tomu dôrazu, ktorý dávate na túto tému. A vaši následníci dúfajme, že zdvojnásobia túto snahu. K otázkam kolegom chcem dodať ešte moju. A síce, kde sa nachádzame, aký pokrok sme dosiahli a čo môžeme duch, dúfať, že dosiahneme, pokiaľ ide o európsky patent, čo je vlastne achilová peta našej činnosti v tejto oblasti. Merci, Kluturmes. Euh, Ďakujem, Ďakujem. Pán predseda a pán štátny tajomník, viacerí kolegovia a ja tiež si myslím, že krajiny, ktoré posledných šiestich či 8 mesiacov čelili takejto kríze a mm, zároveň museli, vaša krajina musela ešte aj predsedať EÚ. My si veľmi vážime, že ste zachovali ten európsky pohľad Eh, počas tejto krízy. Vieme, že to pre vašu krajinu nie je jednoduché a preto si ceníme o to viac vašu snahu. Mám dve otázky. Týkajú sa výskumu energie. Viem, že keďže ste eh, s jedným zo svetových lídrov v, napríklad v solárnych paneloch a v veterných kapacitách, snažíte sa vyriešiť kritické otázky, ako je napríklad financovanie. Vieme, že táto otázka je ťažká, nikto nemá odpoveď, ale možno, že po týchto šiestich mesiacoch by ste nám mohli predstaviť pár myšlienkami to, ako pokračovať v tejto oblasti aj v prepojení s finančným výhľadom a s výnosmi z e, dražieb, pokiaľ ide o obchodovanie s emisiami, čiže nejakú predstavu o tom, ako napredovať. Zdedili ste jednu veľmi dôležitú, ťažkú tému a to je financovanie ITER. E, pracovná skupina sa stretne v piatok tak sa chcem spýtať, či máte nejakú predstavu, ako nájsť, alebo kde nájsť tých 1,4 miliardy eur, ktorú potrebujeme do roku 2012 a 2013. Počul som, že komisia uvažuje o pôžičke od Európskej investičnej banky. Z e, nemecká vláda hovorí, že toto nebude akceptovať, pretože tu vôbec e, nemôžeme očakávať nejaký návrat prostriedkov, čiže oni sú proti a teda vybrať viac prostriedkov z národných rozpočtov, to asi tiež neprejde. Čiže táto myšlienka, pán Hercek to už spomenul, že týchto 1,4 miliardy pôjde z európskeho rozpočtu v roku 2012 a 2013. Ale teda potom, ako to urobiť? ste aj za Galileo. Mali ste veľmi dobrý príspevok o dôležitosti európskeho výskumu. Takže odkiaľ zoberieme peniaze? Kde, sa škr- bu- kde budú tie škrty v európskom rozpočte 2012 až 2013, aby sme získali tých 1,4 miliardy, pretože to potrebujeme? Kollege Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, și eu la rândul meu țin să... Ďakujem pekne. A ja by som chcel e, povedať, že podporujeme e, všetky tie aktivity španielského predsedníctva. Ďakujeme za ne. Myslím, že ide o jeden z pracovných programov, ktorý bol najplodnejší na čele EÚ a mám jednu veľmi stručnú otázku, už som ju položil na tejto pôde. Ide o to, že všetky tieto stratégie v oblasti inovácií a výskumu a tie, ktoré sa týkajú budúceho finančného výhľadu, si vyžadujú špecifický kontext členských krajín a teda možnosť účasti na týchto programoch. Musíme e, byť pragmatickejší a venovať väčšiu pozornosť e, finančným programom. Ďakujem. Äh, Ďakujem veľmi pekne za otázky. A teraz pán štátny tajomník, teraz dostanete možnosť zodpovedať tie otázky. En primer lugar, agradecer. No áno. V prvom rade chcem poďakovať všetkým za príspevky. Ďakujem aj za to ako ste to povedali, pre nás to bolo skutočne veľmi uspokojivé a veľmi príjemných 6 mesiacov mať vplyv a realizovať politiky, ktoré súvisia s inováciami, vedou a výskumom. Takže v prvom rade vám patrí moja úprimná vďaka. Vo svojich pripomienkach ste hovorili o aspektoch, o ktorých som už hovorila ja. No a teraz eh, sa budem snažiť eh, zodpovedať a reagovať v tom poradí, ako boli položené otázky. Ak budete si želať viacej informácií, tak eh, to rád doplním. A môžem vám prípadné odpovede poslať aj písomne. Takže prvá otázka sa týkala na pokroky v európskom priestore pre vedu a výskum. Ja som upozornil na dva aspekty, a to na sociálnu dimenziu, o tom som niečo tiež povedal, No ešte sociálna dimenzia má pre nás aj konkrétnu časť pre výskum, ak to chceme sociálne realizovať. my chceme dosiahnuť sociálnu dimenziu, aby to občania aj videli a lepšie chápali. Ale samozrejme, môžeme sa dohodnúť na zásadách, na základných princípoch, a to už som aj povedal. Nož teraz je veľmi dôležité, bude veľmi náročné o tom hovoriť a ešte ťažšie je potom to meniť na reálne politiky. A politiky potom na skutočnosť. No a my sme sa momentálne sústredili na to, politiky štrukturovať všeobecnejšie, ale samozrejme tie odporúčania, ktoré sme uzavreli. Chceme podporovať programy pre rozvoj, podporu pre osoby, ktoré sa nachádzajú v ťažkej situácii v rámci krízy. My chceme lepší prístup k vedomostiam o našich, našej činnosti a pre nás bolo veľmi dobré, že viac ako 100 tisíc, 100 tisíc občanov uviedlo tie projekty ako prioritné. To znamená, že politika sa nebude obmedzovať len na tieto projekty, ale je to už ukazovateľ toho, čo si o tom myslia občania. No a my pracujeme pre občanov. A preto samozrejme chceme reagovať na priority a potreby občanov. No a to znamená, že tu musí byť lepšie zapojenie do veľkých sociálnych víziev ako energia, zdravie, voda. To sú prioritné oblasti. Potom druhá otázka. A ja sa teraz ospravedlňujem. Dúfam, že to po- pochopil správne. Podpora pre inovačnú politiku, alebo politiku inovácií, tá podpora pre uh, plán inovácií, to zodpovedá duchu španielskej vlády. No a to je tých 5 osí, tých ťažiskových bodov výskumu alebo plánu pre výskum a inovácie. A ako sa to realizuje v členských štátoch, tam môžem byť trochu konkrétnejší. A prepačte mi, že budem hovoriť o Španielsku. Takže súčasne s politikou pre Európsku úniu sa snažíme o to e, posilňovať štátne stratégie inovácií. No a to je dobrým príkladom toho, ako v roku 2011 sa reflektovať v týchto 11 bodoch, v týchto 5 bodoch. No, jedným z ťažiskových bodov sú ľudia, osoby. Chceme to finalizovať a predložiť ďalej a, a rade. Dúfame, že to bude v septembri schválené. Takže španielská vláda by nechcela, bude bolo nejakého modelu, ale myslím, že ostatní by to mohli, mohli zohľadniť. Ak to bude užitočné, tak ostatní by to mohli tiež tak robiť. No, ak bude táto stratégia fungovať, tak je to dobrý prístup. Nechcel by som to uh, nazývať nejakým príkladom alebo modelom, ale to sme naštartovali v rámci nášho v rámci nášho predsedníctva. Ďalej, sociálna inklúzia kde sa poukázalo na pokroky v GMES. To sú dva iniciatívy, o ktorých sme hovorili. Ale hlavne sme sa sústredili na ITER. Moja odpoveď pravdepodobne nebude zodpovedať vašim očakávaniam. Ja môžem síce povedať, že v rade na, za na konkurencieschopnosť ministerka preukazovala angažovanosť a pracovala až do posledného dňa, tak aby mohla nájsť riešenia tohto problému, ktorý je skutočne veľký. A to je jasné, o tom sa už hovorilo. Vieme, že tento problém existuje. A tento záväzok sme robili pracovnej skupine. Tu vedľa mňa sedí pani generálna riaditeľka tejto pracovnej skupiny. A táto skupina pracuje tak, aby behom tých eh, toho malého počtu dní, ktoré ešte máme pred sebou, pracovať na tom najlepšom návrhu riešenia. Ak to bude 100% dobré, tak sa určite všetci budeme z toho radovať, ale dôležité je, aký veľký je ten problém. A vzhľadom na hospodárskú situáciu, ktorá tu panuje a vzhľadom k významu projektu, čo je to najdôležitejšie, musíme hľadať také riešenia, pomocou ktorých budeme môcť vyriešiť problém na základe rôznych zdrojov. Takže vy ste sa ma pýtali, či či podporujem rámcový program alebo nie. Ja si myslím, že by to mal byť eh, súčet rôznych činiteľov, a pracuje na tom eh, pracovná skupina, ktorá vznikla po zasadnutí Rady pre konkurencieschopnosť. My sa musíme snažiť hľadať to najlepšie riešenie, aby sme plnili naše záväzky. Aby to bolo aj čo najlepšie realizovateľné z hospodárskeho hľadiska. Ďalej, myslím, že pán Lange mal jednu otázku a pýtal sa na inovácie a rôzne zložky, súčasti inovácií. Hovoril tiež o tom, čo hovorila pani poslankyňa Riera a pýtal sa na skúsenosti Španielska vzhľadom k tým 5 osám a vzhľadom k našim podnikateľským štruktúram nemôžeme mať akademický záber, musíme zohľadňovať podniky, podnikateľov, podnikateľské štruktúry, podnikateľské prostredie. Takže na základe týchto zásad sme vytvorili plán pre výskum a inovácie, ktorý by mali, mal začať platiť eh, na jeseň. Ďalej v Granade sa uskutočnilo zasadnutie. No a vy ste sa pýtali na sociálny rozmer. No už iste, ale musíme tiež zohľadňovať aj územný rozdiel. Samozrejme, my to chápeme tak, že politiky na rôznych stupňoch správy, na miestnej úrovni napríklad, to všetko musí byť kompatibilné. A sociálny rozmer musí byť jednoducho kompatibilný s územným rozmerom, teda tým teritoriálnym. My sme hovorili o podpore a vytvorení jednoduchších mechanizmov. No už toto zjednodušovanie musí byť kompatibilné so synergiami medzi rôznymi programami. Takže nesmieme len zjednodušovať postupy pre výberové konania medzi jednotlivými programami, ale synergie medzi programami musia byť kompatibilné. A to je dôležité slovo. A táto kompatibilita môže byť základom pre zlepšenie, pre lepšiu sociálnu súdržnosť. Ja teda myslím, že tá výnimočnosť, excelentnosť a sociálna súdržnosť musí byť kompatibilná a musí obohatiť synergie, rôzne výberové konania a rôzne programy. Ďalej pán Weber mal jednu veľmi konkrétnu otázku, ktorá sa týkala toho, kam sme až pokročili, čo sa týka patentov. My sme na radách pre konkurencieschopnosť sa zaoberali touto témou. Naši ministri na tom pracovali veľmi intenzívne. je. ten reťazec vedomostí vytvára začína vytvorením vedomostí, ale nie vždy končí riešením problému. A to treba zlepšiť. Treba podporiť politiky, ktoré sa zaoberajú patentami. V každom prípade viem, že ministri, ktorí sa zaoberajú priemyslovou, priemyselnou politikou, oveľa intenzívnejšie a vo väčšej miere zdôrazňovali to, aby sme sa zapájali do zložky pre výskum. Ďalej pán poslanec Tomás veľmi dobre zhrnul hospodárskú situáciu. Pardon, bol to pán poslanec Turmes, počas ktorej sme museli pracovať a spolupracovať. No a pýtal sa na ITER, že prostredníctvom odpovedí, ktorú som poskytol pred niekoľkými minutami, som myslím zodpovedal aj jeho otázku. No a ďalej pán poslanec. Andrew, vy ste hovorili o tom, že by sme sa mali zúčastňovať programu jednoduchšími spôsobmi, aby boli jednoducho prístupnejšie. Ja si však myslím, že to plníme, pretože keď hovoríme o zjednodušovaní, tak sa tiež snažíme zjednodušiť prístup eh, k výberovým konaniam, lepšie sa snažíme šíriť informácie o výberových konaniach, ale aj o samotných postupoch. A nejedná sa len o jednotlivé programy a jednotlivé, jednotlivé výberové konania, ale o synergie. Už ja si myslím, pán predseda, že to je taká prvá odpoveď. Ja som myslím, že zodpovedal všetky otázky. Dobre, ďakujem pekne. Ja teraz sa ďakujem za vašu účasť a že, za vaše informácie, no a tiež, pán tajomník, že sme tak veľmi dobre spolupracovali. Pozdravte od nás tiež pani ministerku. Bola to pre nás skutočne veľká radosť. No a teraz prerušíme zasadnutie a zasadneme zase o tretej. Ďakujem.